Um, colleagues. Kolegovia, ak si uvedomíme, že náš predseda tu nie je a že keď, keďže ja som spravodajkyňou pre prvý bod programu, mohla by som navrhnúť, aby sme začali. Ak jednomyselne súhlasíme, to, by, to je úžasné a môžeme začať. Yes, on, um, we have finally come to the point Konečne prichádzame k bodu, kedy budeme hlasovať o dohode s Austráliou o transfere záznamov o cestujúcom. Myslím si, že pre tých, ktorí tu ste, nemusím vysvetľovať, o čo presne ide a ako sme sa dostali do tohto bodu. Vo vašich materiáloch nájdete krátky text návrhu odporúčania a takisto dôvodová správa, ktorá bola včera rozoslaná večer. E, ja viem, že to je dosť nakrátko, aby ste sa s tým mohli dôkladne zoznámiť, ale je to jediný spôsob, akým završiť tieto úsilia. Iné inštitúcie e, s tým tiež majú čo si dočinenia, tiež musia zrýchliť svoju prácu. Dúfam, že každý teda môže prijať takýto spôsob práce. Čo sa týka harmonogramu, navrhujem, aby sme mali dnes e, výmenu názoru a potom by sme odhlasovali 17. oktobra návrh e, uznesenia, návrh odporúčania a mm, potom by sme hlasovali koncom oktobra v plenárke. Čo sa týka návrhu odporúčania, tento je veľmi krátky. Sú tu len dve možnosti. Buď budeme súhlasiť, alebo náš súhlas odoprieme pri návrhu odporúčaní navrhujem, aby sme súhlasili, ale pri vysvetľujúcom tej správe o memorande, ktoré ešte dopracujem s tieňovými spravodajcami ostatných politických skupín. Tam by som si dovolila poukázať na niekoľko zostávajúcich problematických miest. Je pravdou, že na jednej strane sa nám podarilo zlepšiť predchádzajúcu dohodu, najmä v definícii účelu. Ten sa spresnil, zostručnil. Predtým to bolo veľmi široké. Údaje o cestujúcich sa dali používať na všemožné účely. A teraz sú obmedzené účely používania na boj proti terorizmu a závažné nadnárodné zločiny. To je teda napredovanie, dá sa povedať, pokrok. Je tu však niekoľko vecí, ktoré sa nám ešte nepodarilo vylepšiť a v praxi e, nefungujú tak, ako sme predtým dúfali. Jedna z týchto vecí, ktoré sa nám nepodarilo dosiahnuť a ktorá je zároveň relevantná pre budúcu dohodu o zázname o cestujúcom, je odôvodnenie nevyhnutnosti a proporčnosti. Žiadali sme Európsku komisiu roky, aby nám poskytla takýto test potrebnosti a proporčnosti a máme aj veľa jednotlivých nespojitých dôkazov, ale nemáme e, záverečný, zhrňujúci dôkaz nevyhnutnosti a proporčnosti masového a dlhodobého ukladania dát. Dáta sú užitočné, áno. Nikto to nebude popierať. Všetci sme navštívili príslušné miesta, vypočuli sme si prezentáciu komisie. Dobré ráno, pán predseda hovorí pani Intveld. Vieme, že to je veľmi všetko užitočné, čo sme videli a v niektorých prípadoch je to aj nevyhnutné, ale ja ešte stále som nepochopila, prečo by malo byť povolené ukladať údaje o miliónoch nevinných ľudí po taký dlhý čas, ako to je v súčasnosti e, právne upravené. Toto je čosi, čo by sme mali doriešiť do budúcnosti, aj pre budúce dohody. Na druhej strane, zásadne nesúhlasím s Európskou komisiou v otázke právneho základu. Som pevne presvedčená, že článok 16 dohôd o ochrane údajov by mal byť právnym základom a nie dva ďalšie články o spolupráci v oblasti spravodlivosti. Ak sa pozrieme na históriu dohôd o zázname o cestujúcom, vieme, prečo pôvodná dohoda z USA bola podpísaná preto, lebo štáty zhromažďovali údaje, e, záznamy o cestujúcich a podľa zákonov EÚ e, zasa cestujúci nemali prečo poskytovať tieto dáta. Takže sa vlastne tým, že USA zbierali príslušné údaje, porušovali zákony UI, U, EU. E Transfer však ako taký bol v súlade so štandardmi EÚ a preto sa dohodla pôvodná dohoda z USA. Čiže cieľom tejto dohody je ochrana dát a je to úplne jasné. Ak si uvedomíme, že to nemôže byť spolupráca Európskej únie v oblasti policie a spravodlivosti, pretože tu ide o suverené záležitosti Austrálie, USA a ich práva zhromažďovať také údaje. My nemôžeme rozkazovať iným krajinám, že si nemôžu zhromažďovať údaje. EÚ nemá čo v tomto rozkazovať iným krajinám a netýka sa to politického záberu Európskej únie vôbec. Takže tento boj sme prehrali, aspoň na teraz. Európska komisia trvá na tom, že článok 16 nebude právnym základom ani len čiastkovým. Právnym základom nechcú urobiť ani odvolávku na tento článok, len veľmi vágnu odvolávku, že ktorá nemá žiadnu právnu váhu, takže si myslím, že toto celé je veľmi problematické. A záverečná vec, ktorú by som chcela povedať, i, i sa týka lehôd, po ktoré sú údaje ukladané. V súčasnosti je to 5,5 roka a je to v depersonalizovanej forme. Tieto údaje z časti, možno 5,5 roka je adekvátne, možno nie. Nemáme žiadne dôkazy, nemáme ani opodstatnenie, odôvodnenie, takže sa zdá, že táto lehota, to časové obdobie sa vybralo náhodne. Austrálčania vôbec neukladali e, a neuchovávali tieto údaje. Až do minulého roku, nechápem, čo sa zmenilo medzi minulým rokom a týmto, ale záverom chcem povedať, že ešte stále odporúčam, aby sme súhlasili s touto dohodou. A to nie preto, že by sme boli s ňou na 100% spokojní a nie, ani nie preto, že by nezostali nejaké problematické oblasti, ale keď si zvážime možnosti, čo máme na stole, toto je asi najlepšia možnosť, že budeme súhlasiť. Ak by sme nesúhlasili, aj tak by údaje boli stále presúvané, transfery by stále bežali, jed, jedine, že by sme sa rozhodli úplne zastaviť leteckú dopravu, ale to sa mi nezdá byť veľmi realistická alternatíva. Takže údaje budú plynúť ďalej a to, čo máme tu na stole, je priateľná dohoda, ktorá poskytuje celkom dobrú úroveň ochrany aj so všetkými výhradami, ktoré som práve eh, povedala. Toto je moje odporúčanie. Okay, thank you, Mrs. for the presentation of the... Ďakujem vám, pani Intveld, za prezentáciu návrhu odporúčania súhlasu o dohode medzi Austráliou a EÚ o zázname o cestujúcom. A teraz si vypočujeme pána Ferov, pána Fossa a potom dostane slovo na aj Dostanú slovo aj tí, ktorí si sa chcú ujať slova, možno komisia, neviem, či tu je niekto prítomný. A pán Fos bude prvým. Ďakujem pekne. Najprv by som chcela poďakovať Sofii za veľmi dobrú spoluprácu, aj tiež, myslím si, našu um, súhlas, myslím, že sa to aj odráža v tejto práci. E, myslím, že keď e, sa pozrieme na náš cieľ, my by sme chceli zaimplementovať lepšiu ochranu osobných údajov. Myslím si, že sa nám podarilo byť jeden krok vpred v tomto. Nie je to síce celkom tak, že by sme mohli byť úplne spokojní so všetkými vecami, ale v snáď sa nám podarilo aspoň čiastočne sa priblížiť tomuto cieľu a musíme, aspoň máme, keď chceme my ako parlament vybudovať určité konzekvencie, z udalosti. Myslím si, že tieto konsekvencie sú potom len takého, zne, také trochu znevýhodňujúce. Myslím si, že keď máme e, e, celkovo, keď e, z pohľadu ochrany údajov si myslím, že tak ako ďaleko sa vlastne dá zájsť a implementovať nejakú slušnú normu. Myslím si, že to by nemalo byť e, len nejaká bilaterálna dohoda alebo nejaká dohoda s leteckými spoločnosťami, ale bolo by dobré, keby sa dala nejaký taký jeden dobrý štandard, lepší e, implementovať. Ale z toho, čo máme, aspoň môžeme byť ako tak spokojní a dá sa s tým v zásade súhlasiť, aj keď sú tie body, ktoré by mali byť teda vyriešené lepšie. No ale celkovo aj z pohľadu tých, toho, tých dôsledkov, aké to bude mať, aj z, z pohľadu vzťahu s Spojenými štátmi, to považujem za celkom dobré a môžeme to podporiť. Ďakujeme vám. A teraz je čas, aby vy Spravodajcovia sa vyjadrili. Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som tiež poďakovať pani spravodajkyni za jej veľmi silnú zapojenosť a zaangažovanosť tejto otázke. Takisto mi poukázala dnes veľmi jednoznačne na podstatné body. Prakticky eh, je pravda, že nikto z nás nie je 100% spokojný s tým, čo je na stole momentálne. Na druhej strane však je zase pomerne zriedka taká situácia, že sa nám podarí dosiahnuť eh, Ehm, takú dohodu, s ktorou bude úplne každý spokojný, pretože vždy musíme aj tu v tejto snemovni prijímať kompromisy a máme určitý problém, že bez eh, dohody nesmú žiadnej leteckej spoločnosti poskytovať údaje nikomu ďalej. A ja som si pomerne istá, že keď, eh, keby došlo k bilaterálnym dohodám na miesto jednej európskej dohody, myslím si, že takéto dohody by boli horšie ako to, čo je teraz na stole. Preto aj si myslím, že je dobré, že túto dohodu uh, sme, sme pri, musíme prijať alebo podporiť a nemôžeme tiež zároveň e, e, brániť iným štátom, aby zase oni chránili svoje vonkajšie hranice, pretože to isto robíme aj my. A mm, E, využívanie údajov nie je z, z zásady alebo z podstaty zakázané, avšak musí tu existovať norma a preto aj tá norma, ktorá tu na stole leží, e, opäť opakujem, že je celkom nie k úplnej spokojnosti, ale je to lepšie ako čo doteraz bolo a preto si myslím, že to bude primerané, keby parlament e, k tomu pripojil e, svoj súhlas, ale zároveň by aj uviedol veľmi niekoľko kritických poznámok. Ďakujeme. A teraz pán Kirkhope. Prepačte, pán predseda, dobré ráno. Hovorí pán Kirkhope. Mám iba veľmi krátku poznámku. Ospravedlím sa, že som e, prišiel neskoro zmenila, zmenil sa program. Ja chcem poďakovať Sofi, konkrétne Sofi za jej prácu na tejto tematike. Som veľmi rád, že sa blížime k dosiahnutiu dohody. Trvalo to dlho a chcem zdôrazniť hodnotu používania týchto údajov, ak budú správne chránené, správne používané. Je tu isté priestor na zlepšenie, najmä čo sa týka uchovávania údajov. Tam sme určite urobili pokrok a je čas na to, aby sme sa správali zodpovedne a súhlasili s touto, s touto dohodou. Som na 95,3% s ňou spokojný, nie na 100%. A uvidíme, teda, či eh, budem spokojný s takýmito zmenami na poslednú chvíľu v programe. Ale pán predseda, realita je taká, že sa dajú dosiahnuť len také dohody, aké sa dajú dosiahnuť. A je oveľa lepšie, ak sa nám podarí završiť túto dohodu, ktorá ako tak právne upravuje túto oblasť a chráni európskych občanov. Je to naozaj lepšie ako situácia, v ktorej sme teraz, takže blahoželám. A máte plnú podporu mojej skupiny. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj ja. Pán Tavares, hovorí pán predseda. Ďakujem hovorí pán Tavares. Ja budem hovoriť iba stručne, pretože čoskoro musím zasadnúť v inom výbore. Už som tam aj mal byť. Jan Albrecht tiež už prišiel a viem, že zdieľame isté obavy a spolu so Sofy sú to tie isté obavy a napriek tomu si myslíme, že táto dohoda je lepšia ako tá dohoda, ktorú máme z USA. Tok dát sa nezastaví, to je pravda. Znepokojuje ma však lehota, po ktorú sa ukladajú údaje. Ako vieme, nie sú žiadne jasné pravidlá a štandardy na ukladanie údajov, ale myslím si, že konzistentný prístup by bol vhodný. Dá sa využiť aj dá sa využiť prípad, dajú sa využiť prípady z minulosti. A judikatúru z minulosti. A keďže sa ponáhľam, e, myslím si, že Jan povie všetko, čo aj mňa trápi. Ďakujem vám. Ak pán Albrecht by chcel, nadviazať na to, čo hovoril pán Tavares. Nech sa páči. Pán Albrecht hovorí. Áno, a ja by som rád dospel k dohode, ale chcem povedať, že tieto zmeny programu na poslednú chvíľu sú pre mňa neakceptovateľné. Ja takýmto spôsobom pracovať nemôžem. Dostal som včera večer e-mail a ja mám predsa na programe iné veci. Nie je to vhodný spôsob, akým pracovať v tomto výbore. Jednoducho to musím povedať. Pre mňa je, nie, nie je možné odviesť svoju prácu takýmto spôsobom. A teraz k dohode. Máme niekoľko uznesení k záznamu ME, k záznamu o cestujúcom, v ktorých trváme na svojich zásadách a keď porovnám tú dohodu, ktorú máme teraz na stole s Austráliou, s týmito uzneseniami a s tzv. červenými čiarami, ktoré sme narysovali a za ktoré v žiadnom prípade nepôjdeme. Nevidím tu žiadne napredovanie, najmä v oblasti, ktorá sa nazýva profiling. V táto problematická oblasť vôbec nie je riešená v tejto dohode a pritom je to dôležitá téma pre parlament, pretože tzv. profiling nechceme, aby bol zahrnutý do týchto opatrení a žiadame aby sa jasne definovalo, čo sa myslí pod slovom profiling. Zatiaľ to nevieme a nemyslím si, že také opatrenia, aké sa konajú pod touto hlavičkou, sú legitímne a priateľné pre parlament, pretože samozrejme toto všetko stanovuje precedens pre budúce rokovania a takisto to predosiela opatrenia, ktoré budeme robiť v našich jednotlivých krajinách už máme mnohé prípady, ktoré riešili ústavné súdy a ktoré sa e, zaoberali napríklad e, typom uchovania údajov, ktoré sa volá blanket retention, ktoré je tiež problematické a preto si myslím, že by sme nemali prijať túto dohodu. Pán Albrecht hovorí, predseda, plne oceňujeme vaše poznámky v každom jednom bode týkajúce sa našej práce, ale podľa mňa je pre mňa dôležité odpovedať na vašu prvú pochybnosť o práci, a spôsobe práce výboru LIBE. Je na 150 a nik z nás, ani len ja, nie je taký, že by nemal iné politické zodpovednosti, iné záväzky, inú prácu. A ďalšie parlamentné povinnosti. Práve preto máme program podotýka pán Albrecht, pán predseda pokračuje, ale z času na čas, keďže sme preťažení a máme toho priveľa, z pravidla máme toho priveľa, sa občas stáva, a to bol prípad pani Inveld včera, ktorá to včera už spomenula, že by mohlo byť možné presunúť v dnešnom programe určité body, aby sme prvú vec ráno preberali túto tému, aj to tak dnes bolo. A rozhodli sme sa všetci, keď sa tak pozriem okolo seba, zhodne, že to tak urobíme. Takže si nemyslím, že by ste mali priestor na opodstatnenú stiažnosť, vyjadrovať sa, že to je neakceptovateľné alebo netolerovateľné. Ja súhlasím s návrhom ktorý pani Intveld zniesla včera. Vyšli sme jej v ústrety a ne, ne, nedieje sa to každý deň, deje sa to len občas, len z času na čas. Keď naozaj máme toho priveľa, je len prirodzené, že sa stále pokúšame zostávať flexibilní a otvorený návrhom kolegov, aby sa situácie riešili tak, ako sa na nás valia. Myslím si, že toto je e, vysvetlenie, ktoré by ste mohli mohli prijať a pochopiť. A teraz bude mať slovo pán Brons a potom poznámky pána Noreza Albéru. A nie ešte predtým e, budú nejakí poslanci mať slovo, potom komisia, potom pani Inveld. Nech sa páči, pán Brons. Ďakujeme. Ak dovolíte, zaujímavé objasnenie, takže prepáčte, že som prišiel neskôr, ale možno vlastne odpoveď na moju otázku už bola poskytnutá v úvode. Takže keby sme nepod, e, nepodpísali tú dohodu, aj tak by tie dáta u, proste ukladali. Takže informácie tu obsiahnuté sa týkajú toho, čo sa bude rutinne poskytovať. Napríklad e, spôsob platby, detaily o kreditných kartách, takéto údaje tam budú. A do isté miery je otázka potom, do akej miery potom budú mať vlády prístup e, k takýmto informáciám v súvislosti s udelovaním víz. Pán Filidis, ďakujem za slovo. Chcem poďakovať Sofi za úvod, ktorý dnes predniesla. Určite pre mňa to znamenalo veľa, aj keď ja nie som tieňový spravodajca, je to moja kolegyňa, ale pokiaľ ide o tých 5 bodov, ktoré by chcela povedať tomuto výboru. Ide o tieto. Poprvé, Európsky parlament pri dvoch príležitostiach 5. mája 2010 a 11. novembra 2010 prijal uznesenia, ktoré eh, vytyčujú eh, vyváženosť dohôd o PNR. A vlastne Európsky parlament žiadal aby údaje PNR sa mohli využívať len pri boji proti terorizmu podľa e, dohovoru 475 z roku 2002. E, Okrem toho aj na, bod, e, na boj proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Takže pokiaľ ide o také tresty, pardon, takú trestnú činnosť, ktorá je v Austrálii e, ktorú je možno v Austrálii trestať eh, trestami až eh, do výšky 4 rokov a tie sa vlastne nepokladajú za závažnú trestnú činnosť. A potom je to aspekt, eh, nie je splnený ten aspekt, ktorý požadoval Európsky parlament v súvislosti s prenosom takýchto údajov o cestujúcich. Čiže v samotnej dohode vlastne je zabudovaná ochrana klauzula, ale nedá sa vlastne v praxi vymáhať. Náležite teda doba ukladania dát na 5,5 roka, e, tam sa vlastne toto nesprosňuje vlastne e, najprv sa uložia data na 3 roky alebo 3,5 roka a potom ešte vlastne bude e, nasledovať depersonalizácia týchto údajov a údaje ešte ostanú uložené v takejto forme 2,5 roka. Takže namiesto tohoto ale e, sa hovorí o určitých maskovaných údajoch a namiesto tých 3 rokov je to nakoniec 5,5. A nakoniec Rakúska, pardon, austrálska nadácia Privacy Foundation má e, vlastne, odkazuje na Rakús, na austrálske, nie na európske normy. Ďakujem pekne, teraz som vlastne len citoval kolegyňu. Ďakujem. Pani Veržiat. Ak dovolíte, pán predseda, chcela by som doplniť poznámky, ktoré prečítal pán Tania Filidis. Ale aj niektorí ďalší kolegovia udreli klinec po hlavičke, pokiaľ je o nás. Nie je to tá istá dohoda, akú máme z USA. Ale myslím si aj tak, že tu zachádzame troška ďaleko, že vychádzame v ústrety Austrálčanom v tom, že im dávame to, čo chcú. Hlavne pokiaľ je o 4 body. A myslím, že kolegovia ich už uviedli. Čo to je závažná trestná činnosť? Ako sa zadefinuje? Obvykle hovoríme o boji proti terorizmu a tam bolo vždy potrebné presne E, rozhodnúť a bola potrebná presná definícia, ale tu presnú definíciu nemáme. A potom, keď sa hovorí o proporcionalite, aké dáta. A tam je určitá vágnosť, nepresnosť. Napríklad doba ukladania takýchto údajov je dlhšia, než sa pôvodne predpokladalo. Je to ozaj oveľa dlhšie než v akékoľvek inej dohode. A chceli by sme viac vysvetlenia ohľadne prenosu týchto údajov do tretich krajín. Takže mm, nie sme s týmto spokojní. Vrátime sa teraz k pani Intveld, ale ešte pán Almeida z komisie sa chce vyjadriť. Dobrý deň všetkým prajem. Zdá sa, že táto dohoda je veľmi dobrým výsledkom a nakoniec e, e, rada vyslovila určité usmernenia a tá dohoda je v tom rámci. Myslím, že sa nám podarilo nájsť práve dobrú rovnováhu medzi bezpečnosťou a ochranou práva na súkromie. Môžem vlastne, pôjdem bod za bodom a pravdepodobne teda zodpoviem vaše otázky. Doba uchovávania dát. Áno, toto sa ukázalo ako najťažší bod. dĺžka ostala rovnaká, 5,5 roka. To sa nezvyšilo. Ale zmenila sa tá architektúra procesu uchovávania dát zo strany Austrálie. Prístup k dátam bude taký, že prvé tri roky a potom tie údaje, ktoré identifikujú pasažierov, sa vlastne prekryjú maskou zamaskujú. Toto je vlastne tá, ten aspekt dohody, ktorý sa zohľadní pri prvom spoločnom hodnotení, ktoré sa bude konať rok po podpise dohody, teda o rok od teraz. A budeme tam vlastne verifikovať e, napríklad, či sa naozaj uplatňuje ten aspekt prístupu k údajom a, alebo či to nefunguje tak, ako sme očakávali. Čiže tá dohoda z našeho hľadiska, aspoň pokladáme ju za veľmi dobrú a jasnú, napríklad na aké účely sa môže používať údaje o cestujúcich. Ide o detekovanie a aj stíhanie terorizmu a závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. A to je jasne povedané v tejto dohode, čiže teroristické trestné činy sa tu uvádzajú, ktoré vlastne e, súvisia aj s tým, čo uvádza príslušná e, legislatíva EU, rámcová. A A pokiaľ je o závažnú trestnú činnosť cezhraničného typu, tak tu sa uvádzajú tie trestné činy, kde sa ukladá trestná sadzba minimálne 4 roky. Čiže ide o cezhraničnú trestnú činnosť. Nie je to nejaký koncept s otvoreným koncom, ale je to presne zadefinované podľa Európs- eh, dohovoru OSN o cezhraničnej trestnej činnosti. Čiže nie sú tu žiadne dvojznačnosti. Pokiaľ ide o článok 20, tak ten hovorí o tom, akým spôsobom sa poskladajú, poskytujú tie údaje systémom PUSH, Hovorí sa aj o justičnej spolupráci s Austráliou. Austrália nám musí poskytnúť z vlastnej iniciatívy informácie, ktoré sú potrebné e, pre našich pracovníkov presadzujúcich zákon, čiže aj pre Eurojust Europol. A musí sa umožniť, aby tieto orgány mali k dispozícii údaje PNR z Austrálie. Pokiaľ ide o zábezpeky, tak samozrejme treba zajistiť, aby nedochádzalo k diskrimináciu cestu, diskriminácii cestujúcich. Proste citlivé údaje sa neposkytujú. Bodka. Okrem toho zabezpečuje sa e, veľmi prísny dohľad zo strany príslušného komisára e, zo strany Austrálie nemožno automaticky spracovávať údaje PNR, ktoré by vyvolali nežiadúci účinok voči cestujúcim, čiže nemôže sa vyskytnúť žiadne profilovanie cestujúcich ako dôsledok tejto dohody. Všetko spracovávanie údajov je dobre zadokumentované, aby sa zabezpečil dohľad a kontrola. Dáta sa dajú zdieľať len s inými orgánmi austrálskymi len na základe toho, čo je presne uvedené v dohode za takých podmienok, aké tam sú. A pokiaľ ide o tretie krajiny, tam sú uvedené veľmi prísne e, vymedzenia a v podstate e, takáto výmena alebo prenos údajov prichádza do úvahy len od prípadu k prípadu a tiež ide o to, že podľa tohoto aj príslušný členský štát je e, informovaný o tom, že údaje o cestujúcom, ktorý pochádza z danej členskej krajiny, boli odoslané e, do tretej krajiny. Nakoniec, pokiaľ ide o všeobecnú otázku potreby a proporcionality používania údajov od cestujúcich, teda PNR, mali sme veľmi plodné, uzavreté zasadnutia s viacerými predstaviteľmi tohoto výberu a sme pripravení aj na ďalšie takéto rozhovory, ak bude potrebné. Ďakujem. Ďakujem pekne za radu. A teraz pán, eh, pán Žažinsky za polské predsedníctvo. Ďakujem za slovo a prajem všetkým dobrý deň. Chcel by som súhlasiť s tým, čo povedala komisia a chcem počiarknúť práve jeden aspekt tej dohody. Nie je to niečo, čo hneď vidíme, keď sa pozrieme do textu dohody. Rada načúva aj tomu, čo výbor hovorí a chápeme, že by bolo dobré troš, troška dotlačiť komisiu k určitým limitom, aby komisia začala opäť rokovať s austrálskou stranou, aby sa vypracovala nejaká spoločná deklarácia. Človek si povie, že nejaká takáto spoločná deklarácia nemôže zmeniť charakter textu, dohody, ale môžu počiarknúť tri významné prvky. Totiž konkrétny mechanizmus, ktorý sa týka podávania správ, to by sa vytvorilo, že všetko treba urobiť e, e, na základe postupu od prípadu k prípadu. A v neposlednom rade konzultácie s Austráliou by boli jedným z kľúčových prvkov procesu a vychádzalo by sa z implementácie tejto dohody. Toto zdôrazňuje dobrú vôľu Austrálie zotrvať v kontakte s nami a my ako predsedníctvo chceme poďakovať komisii hlavne za to, že sa podarilo opäť otvoriť tieto rokovania a že vlastne austrálska strana súhlasila. To by sa nebolo stalo bez hlasov z parlamentu a ochoty zo strany Austrálie. Ďakujem za slovo. Pani Intvold, máte slovo. Nech sa páči na záverečné vyjadrenie. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade ešte som pozabudla, začali sme troška dezorganizovane, preto by som chcela tiež poďakovať tieňovým spravodajcom. Pracovali sme ako tým a aj budeme pracovať ako tým aj naďalej, pretože tu budú aj iné dohody, s ktorými budeme mať dočinenia. V prvom rade pokiaľ ide o zelených a GUE, ale aj pokiaľ ide o vyjadrenie komisie. Prosím, vyjadrujem sa jasno. Nie som na 100% spokojná s týmto textom. Ako povedal pán Nunes, áno, je tu dosť veľa dobrých vecí v tej dohode, ale problémy sú obvykle v tých detailoch. Ešte stále tam dosť medzier. Áno, je tam dobre právne zadefinovaná táto vec, ale stále je tu možnosť pre výnimky. Vieme, že EDPS vyjadrila určité výhrady k tomu, čo v texte nie je uvedené, ale mali by sme proste pracovať s tým, čo je na stole. Čiže možnosti znova prerokovať text dohody, <laughs> buďme realisti, takáto šanca veľmi nie je. Takáto možnosť tu proste nie je. Otázka je, áno alebo nie, voči tomu, čo už je na papieri. Takže takto by som sa k tomu stávala ako spravodajkynia. Ale realita je taká, aká je. Takže otázka potom stojí tak, či požehnáme túto dohodu, áno alebo nie. V podstate si myslím, že pokiaľ ide o vyjadrenia GUE a zelených, tie určité obavy, ktoré ešte ostávajú, nesúvisia až tak s textom dohody, ako skôr so širším kontextom. Týka sa to potreby a proporcionality. Tento aspekt nebol dostatočne preukázaný, ale to nie je ako súčasťou textu dohody. To mala komisia urobiť síce a v budúcných dohodách by sa o toto mala postarať. Čiže moja otázka je právny základ – ale zas to tiež nie je súčasťou dohody ako takej. Ak sa pozrieme na tie dve uznesenia, ktoré sme prijali, a ktorých hovorili, teda máj a november minulého roku, tá dohoda splňa mnohé z tých kritérií, o ktoré sme tam vytýčili. A viacero z tých znepokojení e, vlastne sa nachádza mimo textu dohody. To, čo povedala pani Verža, chcem jednu vec objasniť. Údaje, ktoré sa môžu zbierať, sú jasne zadefinované. Čiže to nie je problém. Čiže je jasné, aké údaje sa môžu a aké nemôžu zhromažďovať. Čiže sú tu jasné pravidlá, aj pokiaľ ide o prenos dát smerom ďalej. Doba uchovávania dát 5,5 hm, roka, to je tak náhodne sa došlo k tomu. Možno menej, možno viac by bolo dobré, ale teraz nevieme. Myslím si, že to je vec, ktorú by komusia mala nejak demonstrovať, e, čo sa s tým dá robiť. Pokiaľ je o profilovanie cestujúcich, dohoda ako taká nehovorí o profilovaní. Môže to byť aj dobrá, aj zlá správa. Možno sa povie, že nie je to povolené, je to vylúčené, ale možno povie zmluva, že áno. A komisia povie, že nie je tu automatické rozhodnutie a, a preto žiadne profilovanie nebude. Možno to bude chyba takto, tento výklad. Pretože eh, to je niečo iné, to profilovanie. Ak komisia rokuje na tejto a vychádza z tejto premisy, tak je to chyba. Ide o to, aby nedochádzalo k automatickým rozhodnutiam. Hej? Čiže to je dôležité. Som rada, že dôjde ku spoločnému prehodnotovaniu systému o rok, to je dobrá vec. A pokiaľ ide o vymedzenie rozsahu pôsobnosti, hovorím áno, sú tam ešte medzery, napríklad aspekt zdravotný, teda verejné zdravie sa spomínalo. A to nemá nič dočinenia ani s terorizmom, ani so závažnou cezhraničnou trestnou činnosťou. Takže Chcem odporučiť, aby sme hlasovali za, ale nie som za to, aby sme to urobili s takým oslavným e, tónom. A ešte na záver tri poznámky ku komisii. Poprvé, vieme, že nie všetky členské štáty podporia alebo budú súhlasiť s touto dohodou. Viem, že budú krajiny, ktoré sa zdržia. Aspoň jedna určite. Po druhé, komisárka sa vyjadrila na plenárke v tom zmysle, a bolo to zaznamenané do zápisu a chceme to potvrdiť, že to bolo aj výmenou, teda v listovej forme potvrdené, že chce dať na stôl také návrhy, že by sa mali ukončiť platnosti takýchto dohôd, pokiaľ by požiadal komisia parlamenta, aby sa to tak mohlo udiať. Toto nie je jasné uvedené ani v zmluve, ako postupovať, ale je tu politická dohoda a chcel by som to opäť potvrdiť. A ešte poznámka na koniec. A toto sa netýka dohody s Austráliou, ale komisia by mala mať jasno v jednej veci. My sme už žiadali mnoho rokov mnoho vecí a je tu mnoho otázok, ktoré ešte neboli zodpovedané, ale jedna vec tu je taká, ktorú komisia musí poskytnúť, prvnež pristúpim k hlasovaniu o dohode z USA. Ide o bilaterálne dohody s členskými štátmi. Dva, dve takéto už boli uzavreté teraz v lete, veľmi nedávno. A to sa týka aj zmienok o PNR. Čiže chceme vedieť, o čom sa rokuje. A pritom za chrbtom členské štáty vlastne tiež bilaterálne rokujú o PNR. Myslím, že v súvislosti s Austráliou to tak nie je, ale toto musí komisia objasniť a je to veľmi naliehavá vec. A ak členské štáty nebudú kooperovať, tak to proste nie je dobré. Toto treba objasniť. To som chcela povedať, prosím. Vážení kolegovia, odporúčam, aby ste si prečítali aj návrh dôvodovej správy, ktorú sme vypracovali spolu s tieňovými spravodajcami, teda a tam vlastne detaľnejšie popisujeme niektoré e, obavy a znepokojenia a očakávania voči, člen, voči Európskej komisii. Ďakujem. Predseda ďakuje. Prišiel čas na procedurálne pozmeňujúce návrhy. To je 5. október do 17.00 môžete tieto predkladať. Hlasovanie 17. oktobra. Takže Hlasovať budeme o tomto bode, o tejto téme 17. oktobra. Ďakujem pekne všetkým účastníkom tejto diskusie a budeme pokračovať ďalším bodom. A to je ten, ktorý sa týka ten, ktorý sa týka správy, ktorú má na starosti naša, náš kolega Andias de Mera. Pozmenenie vedenia rady, ktorých e, občania tretich krajín musia mať, e, ktorými štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraní členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Ako vieme, tento materiál obsahuje modifikácie k nariadeniu, k vízam A vypočujeme si za chvíľku na rozpravodajcu seniora Diaza de Meru. A potom ďalší poslanci sa môžu zúčastniť eh, diskusie po tom, čo sa vyjadri komisia a polské predsedníctvo. Tak nech sa páči si od Dmera. Ďakujem za slovo, pán predseda. Fakt je, že pokiaľ je túto správu, Mal som príležitosť eh, prezentovať ju asi pred mesiacom a ďakujem za spoluprácu Rade aj komisii. Pán predseda, ak dovolíte, rád by som sa vrátil k niektorým argumentom, ktoré som už prezentoval aj v minulosti. Asi by bolo ale vhodnejšie, podľa môjho názoru, vypočuť si najprv názory Rady a komisie, pokiaľ ide o samotný vývoj e, v tejto otázke práve na Rade, pretože tu máme aj niektoré najnovšie aspekty súvisiace s aktualizáciou procesu e, ohľadne rokovaní. Vieme, že sú tu niektoré prvky, ktoré môžeme nazvať ako diskrepanciou výbor LIBE v parlamente môže mať povedzme proste chce mať samozrejme tento výbor jasné poznatky o tejto téme pre mňa už to k rozhodnutia. Takže by som navrhoval, aby aj rada, aj komisia sa vyjadrili. Ak teda ale by sa neujali slova, tak ja by som mohol predniesť túto správu. Ďakujem pánovi Dias Vera. A teraz? Teraz si počujeme našich tenových spravodajcov. V krátkosti chcem povedať, bol by vhodné a zoznámiť sa s tým, No, prepáčte, keď ste navrhli túto vec, teda najprv sa, ale Najprv si vypočujeme predstaviteľa komisie, pán Palman a pán Garcia Martínez za komisiu. Želáte si najprv sa vyjadriť Dobre ráno, ďakujem pekne. Pán kolega, pán Palman ma volal. Takže požiadam polské predsedníctvo, aby um, poskytli aktuálnu situáciu. Dobre, takže polské predsedníctvo. Pán Gažinský, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je prekvapené, že, prekvapujúce, že tieto otázky spolu súvisia teda um, s so pasažierov a otázky vízové, takže ja to spadá pod moje portfólio. Chcel by som vám teda uvieť, aká je situácia do určitej miery E, by som chcel podporiť aj kolegu z komisie. Chcel by som možno, že mám pocit, že by som teraz mohol hovoriť za obe pred inštitúcie, komisiu aj rado, pretože tak ako je momentálna situácia, zatiaľ nie je toľko veľa rôznych názorov alebo rôznych stanovíc medzi členskými štátmi a komisiou počas diskusie o tejto téme, čo je veľmi dobré prakticky s výnimkou niekoľkých bodov, ktoré môžem hneď teraz uviesť, e, návrh tak, ako je teraz na stole, je videný ako odborný text. A keď, samozrejme, že keď diskutujeme o spolupráci s Tureckom alebo o, e, inicializácii e, o dočasného alebo do, dočasného opätovného zavedenia vízového režimu a podobne, tak o tom diskutujeme, ale je tam x vecí, ktoré môžeme vyriešiť ešte počas polského predsedníctva pre, ako čisto odborno-technické záležitosti. Prvá vec, ktorej by som sa chcel dotknúť, sa týka otázky reciprocity. Všetkým máme jasné, že bolo nedávno niekoľko prípadov, nereciprocity s niektorými krajinami tretími a my vieme, ktoré to boli prípady, ale veríme, že komisia bude naďalej pracovať, aby vyriešila ešte tie zvyšné prípady a pomohla niektorým členským štátom, ktoré ešte majú určité problémy. Jedna z vecí, ktorá sa zdá, že bude mať doširoký e, dopad, sa týka odvolávky na Turecko. Pretože tejto otázke návrh predsedníctva je odvolávať sa k tomu vo všeobecne ako judikatúru súdneho dvora. Pretože musíme vedieť, a vy poslanci iste viete, že máme jeden konkrétny prípad, to je prípad Solisal, ktorý, ktorý budeme sa musieť mať toto konanie. Potom budú budúci rok budeme mať prípad Demirkan, tam budeme mať rozsudok a v tomto zmysle potom budeme musieť pripraviť aj nariadenie, samozrejme v spolupráci s parlamentom, tak aby to bolo v súlade s judikátorou súdneho dvora, aby to samozrejme vyhovovalo právnym podmienkam. Jedný z najťažších otázok, jednoznačnejších otázok, ktorá pred nami momentálne stojí, je, že aká bude tá um, ochranná klauzula a keď, čo vlastne musíme teda vziať do úvahy a keď chceme v budúcnosti sa niektorý členský štát rozhodne, e, že sa obráti na komisiu s tým, že má problém. No tu by som chcel obrátiť pozornosť na návrhy, ktoré momentálne predkladáme jednotlivým delegáciám členských štátov, avšak to nesmie byť nejakým spôsobom niečo automatické v žiadnom prípade. To je v rukách komisie, aby posúdila situáciu, aktuálnu situáciu priamo. Víza sa nesmú byť e, videné ako nástroj boja proti organizovanému zločinu a takisto to nesmie byť zneužívané v azylovej politike. Jednoducho musíme, e, keď e, sa ustanovujú kritéria, jednoducho musí sa posudzovať tretia krajina a tretia krajina musí byť posudzovaná z rôznych faktorov, z hľadiska počtu tých e, osôb, ktoré majú e, žiadateľov o azyl, e, aká je situácia v vlasti verejnej bezpečnosti v tejto tretej krajine a celkovo, aké má tieto krajina vzťahy. Ďalej, akým spôsobom spolupracuje s, potom musí byť tá spolupráca s Frontexom, s IASom a podobne. Všetko toto musí byť zané do úvahy. A celkovo, milí poslanci, nech máme zámer ísť ďalej, než čo navrhuje komisia. Takže do veľkej miery môžeme povedať, že v korekcie v tomto texte budú určite aj také, ktoré budú vyhovovať vám, ale nesme ísť viac za mandát komitológie. My síce vieme, že tu nie je iné riešenie, ale čokoľvek, čo komisia urobí z hľadiska možného opätovného zavedenia vízového režimu sa musí diať absolútnej úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. To je dohoda, ktorú momentálne eh, máme a nič eh, nemôže zmeniť to, to, tento mandát Európskeho parlamentu. Prepačte, pán predseda, že som tak dlho teda um, sa vyjadroval, ale chcel som vám poskytnúť úplné informácie. Ďakujem pekne. Pán Gažinský, chce niekto e, niečo dodať z komisie? Nie? Takže teraz môžem dať slovo pán Diaz Demera. Čo chcete dodať? Takže nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. A taktiež ďakujem pánovi Jašinskému, predstaviteľovi rady, za jeho najnovšie vyjadrenie. Ostávajú ale určité znepokojenia, ktoré musíme zohľadniť. Nie sú to čiste len technické, odborné e, otázky, ktoré sa týkajú ochrannej doložky, ale sú tu aj dve otázky, ktoré si aktivity. Napríklad ohľadne reciprocity. Týka sa to niektorých konkrétnych členských štátov alebo niektorého konkrétneho štátu. Nechcem ho menovať je to vec, ktorá ešte nie je vyriešená a asi by bolo dobré vedieť, aké sú tie kvantitatívne aspekty podpory, kde, ktorá by, teda aká ochrana by sa mohla tu poskytnúť eh, ohľadne tohto členského štátu. Ďalej, je tu ešte zmienka o otázke Turecka. Tam sa tiež očakáva e, na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. A pokiaľ ide o tie technické otázky, tie sa odvíjajú od percent uplatňovania ochrannej doložky. Čiže nejde tu len o tie určité znepokojenia a obavy, ktoré som vyjadril ja a ešte kolegyne, ktorú tu nevidím, ale niektoré členské štáty zdieľajú toto znepokojenie, pokiaľ ide o tie percentá. Takže e, nezávisle od toho, čo sme hovorili, o čom sme hovorili teraz s kolegami, bol by dobre vypočuť si teda radu aj komisiu, aké majú oni názory na percentá v súvislosti s používaním ochrannej klauzuly. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Diasovi Demera. A teraz si vypočujeme stieňových spravodajcov. Pán, slovo pani Tani Fazon. Ďakujem pekne. Ďakujem aj polskému predsedníctvu za prezentáciu. Pre všetkým by som chcela vítať, eh, privítať zámer komisie v otázke tej ochrannej eh, klauzuly. To umožní vlastne dočasné zavedenie vízového režimu, aj keď sa to bude môcť zavádzať len v extrémnych prípadoch a na báze veľmi dôkladnej analýzy. To je veľmi dobré, ale členské štáty to inak vidia, majú rôzne názory na toto a ja sama taktiež mám určité obavy. Čo sa týka samotného návrhu, tak ako je na stole, ak to dobre rozumiem, tuto v Európskom parlamente, parlament vlastne bude mať len akúsi vysvetľujúcu úlohu pretože Rada a členské štáty prakticky nebudú musieť vonkoncom názor Európskeho parlamentu do úvahy a ja si myslím, že to je absolútne neakceptovateľné. My sme teraz e, v procese s komisiou, s radou, to je proces spolurozhodovací a nemôžeme Takže jednoducho nedá sa, keď e, sa jednoducho zrušia víza s niektorými štátmi. E, teraz podľa tohto prí, e, návrhu jeden z členských štátov môže iniciovať proces zrušenia teda vízového režimu a komisia navrhuje tri takéto situácie minimálne 50 navýšenie za 6 mesiacov v eh, počtoch nelegálnych migrantov, no, rovnaký počet žiadateľov o azyl a 50 nárast odmietnutých víz. Toto sú akože kritéria pre opätovné zavedenie víz. Ale tých 50% to je veľmi e, spochybné číslo. To môže byť priveľa alebo primálo, keď vezmeme do úvahy údaje napríklad z minulého roku a tohto roku napríklad Nemecko prakticky kedykoľvek mohla byť, mohlo byť v tejto situácii podľa tých čísel. Preto je tých ten 50 prach dosť pochybný a myslím si, že si to vyžaduje ešte ďalšie rokovanie. Čo to teda znamená? Pretože podľa komisie, komisia členské štáty mohli by e, mať možnosť veľmi rýchlo zmraziť tento bezvízový režim bez toho, aby sa pýtali Európskeho parlamentu niečo. Ja by som chcela vyzvať kolegov v tomto výbore, aby viac žiadali od Európskeho parlamentu, respektíve pre Európsky parlament. Parlament musí mať väčšiu právomoc. Dúfam, že táto klauzula nikdy nebude musieť byť vonkoncom využitá. Polské predsedníctvo nám to aj vysvetlilo, že to je len pre výnimočné situácie. Aj návrh ako taký bol vytvorený dosť e, v takej citlivej atmosfére koncom roku 2009 sme prakticky zrušili vízový režim s troma krajinami z Balkánu a počet e, žiadateľov azylu sa zvýšil výrazne. Aj tohto roku neustále sa zvyšuje počet žiadateľov azylu z Macedónska a e, z Bosnej a Hercegoviny. Nuž, keď je tu ten návrh k dočasnému e, zavedeniu, opätovnému zavedeniu vízového režimu, tak samozrejme toho sa nechytia populisti a spochybňujú vôbec celý, celý šengenský priestor a všetky tieto otázky. A my musíme práve to zdôrazniť, že bezvízový režim je presne prejav veľmi dobrej vôle a jednoducho podporuje ekonomickú spoluprácu, zlepšuje vzťahy Takže nemali by sme s týmto krajinám situáciu stiažovať, ktoré už raz vstúpili do tohto bezvízového režimu a zase im to vziať. Ďakujem. Pán hovorí predseda, teraz dávam slovo pani Ždanoke. Ďakujem, pán predseda. Rada by som i ja poďakovala pánovi Diazovi de Merovi a zástupcovi polského predsedníctva za to, že nám objasnili návrhy. Napriek tomu naša skupina, hoci vo všeobecnosti podporuje fakt, že takýto návrh je nevyhnutný, nesúhlasíme s tým, čo sa navrhuje. Podľa mňa si tu treba hlbšie prediskutovať. E, mechanizmus by mal byť iný. Kolega, ktorý sa pýtal, či tieto návrhy sú dobre etablované, najmä čo sa týka 50 percenta totiž nikdy neposkytnú predstavu o absolútnom počte osôb. A v prvej diskusii som nadobudla dojem, že tam môže ísť aj o desiatky, ale aj o stovky. A to je naozaj odlišná situácia v týchto dvoch prípadoch. A nehovorme teda len o percentách, ale aj o absolútnych číslach, o počte ľudí ktorí nelegálne sú prítomní na území tretich krajín. Veľmi oceňujem, že rada je pripravená akceptovať zapojenie Európskeho parlamentu v rozhovoroch a dúfame v ďalšiu spoluprácu v týchto záležitostiach. Ďakujem vám. Ďakujeme vám. Pán Ensiu na slovo. Ďakujem pekne. V týchto výnimkách z poskytovania víz vo výnimočných prípadoch je pravda, že takéto výnimky môžu byť užitočné, ale musia vychádzať z objektívnych podkladov a nie len z percent a mali by platiť obmedzený čas. Som veľmi sklamaný, že takáto doložka o odložení týchto víz eh, bola aplikovaná na tretie krajiny a nedodržal sa princíp reciprocity. Komisia totiž hovorí, že zásada reciprocity je efektívna a že prípady ktoré e, budú spadať pod túto úpravu, sú vynimočné. Nie je tomu tak. 100 tisíc občanov z členských štátov EÚ trpia takouto právnou úpravou, pretože sa reciprocita nectí. Komisia má postoj, ako sme ho aj videli dnes, trivializovať situáciu a ja to pokladám za neakceptovateľné. Vedie ma to k vyjadreniu, že komisia by naozaj mala byť aktívnejšia v rokovaniach s predmetnými krajinami, najmä ak sa vezme do úvahy veľmi dôležitá úloha vízovej politiky. Ak e, nastavíme mechanizmus tak, že Európska únia bude môcť robiť opatrenia v takom prípade, kde reciprocita nie je garantovaná a tam, kde sa bude vychádzať do bytných údajov. V takých prípadoch je to napríklad napríklad USA a Kanada, tak je, jednoducho je. Videli sme, že v niektorých hlavných rozhodnutiach e, nemáme dostatočnú vážnosť. Ďakujem. Ďalšou rečničkou hovorí ďalšia rečnička chcem povedať to, čo sa tu ešte nepovedalo, a to je 80 európskych občanov, ktorí nemajú recipročne bezvízovú povinnosť. Zdá sa, že je tu problém nejaký s prekladom, lebo vaša čeština bola na anglickom kanáli. Teraz už je to v poriadku? No a chcela som povedať, že podporujem všetko to, čo sa povedalo zo strany mojich kolegov, aj pokiaľ je výčitky adresované na komisiu a na niektoré členské štáty, ja nechcem to opakovať. Chcem ale povedať ešte ďalší bod. Je tu 80 miliónov európskych občanov, ktorí majú vízovú povinnosť aj napriek tomu, že do iných krajín majú prístup e, cestujú, alebo cudzinci z tretich krajín. Ohľadne Českej republiky by som chcel povedať, je tu jedna bezprecedentná vec. Prvé, než sme vstúpili do únie, tu bola bezvízová vec a teraz z dôvodov, ktoré nechcem e, rozoberať, e, už sú jednostranne zavedené víza a 27 mesiacov už komisia nekoná. To, že Kanada nekoná zo svojich politických dôvodov, to je veľký problém, ale nás zastupuje predsa Európska komisia. A tá, a tá preberá právomoci, ktoré by ináč mal štát, pokiaľ by nebol členom EÚ. Takže toto je naozaj aj dosť veľký politický problém. A tu predstaviteľ komisie správne povedal, že je potrebné, aby tu existovala určitá poistka, keď sa členský štát obráti na Európsku komisiu. Myslím si, že je potrebné podporiť návrh, ktorý chcem aj s kolegami podať, že ak príslušný členský štát sa obráti na Európsku komisiu po tom, čo mu bola jednostranne zavedená vízová povinnosť, potom by mal mať niekoľko mesiacov, napríklad štveť roka, alebo je to diskutabilné ako dlho, aby sa mohol rozhodnúť tú komisiu o toto požiadať. Ak tak urobí, tak by malo byť jasne stanovené dokedy. 2, 3, 4 možno menej mesiacov by malo byť na to, aby komisia reagovala, aby konala. Samozrejme, môže to byť stanovisko Európskeho parlamentu a rady stanovisko, a to môže zvrátiť alebo potvrdiť e, rozhodnutie komisie, ale nemožné, aby 27 mesiacov sme čakali na vyjadrenie komisie. Mimochodom, Európsky parlament prijal prehlásenie, spoločné vyhlásenie, ktoré sa týka tohto problému a dodnes to už skoro rok, som ešte nedostala zo strany komisie žiadnu odpoveď. Takže keď sa povie, že komisia je ústretová a chce riešiť, to vnímam, ale zároveň v reále tu tá dôvera nie je prítomná. Je to podlomené. To je princíp jednoty a solidarity v týchto veciach ako princíp EÚ a ten tu nevidím. Takže by som uvítala vašu podporu tohto návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Je tu len otázka pre komisiu a radu, ktorá súvisí so situáciou v Turecku. Minulý týždeň v Štrásburgu komisárka Malstromová hovorila o uľahčení vízového režimu, o rokovaní, o vízach. A ja by som sa chcela spýtať, ako sa bude nadvezovať na tieto aktivity. A čo sa týka SOSAL prípadu, pred dvoma rokmi komisár pre rozšírenie ohlásil, že bude vyšetrovanie. Konalo sa toto vyšetrovanie? A chcela by som vedieť i to, či situácia so žiadosťami o víza a dodatočnými protokolmi a tým, ktoré krajiny patria eh, do tejto skupiny a ktoré nie. Ja by som proste chcela vedieť, čo sa dialo ďalej v tejto veci. Pán Palmen je už v miestnosti, zastupuje tú komisiu. Chceli by ste odpovedať predtým, než dáme slovo spravodajcovi Diazovi Demerovi? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, dobré ráno všetkým prajem. Dovolte mi stručne vysvetliť, prečo sme zaviedli percentá do návrhu. Predovšetkým chceme, aby sa použila, použil komitologický postup. Ak to urobíme, potrebujeme jasne vyčlenené kritéria, aby sme mohli uplatniť ochrannú doložku ktorá by však mala byť vždy len e, opatrením, ku ktorom, ktorému sa pristupuje v poslednom možnom prípade. Takto funguje každá ochrana doložka a preto potrebujeme konkrétne percentá. Ako som už povedal, chceme zabezpečiť, aby sa použil postup komitológie, ktorý umožní rýchle rozhodnutie Európskej komisie, keď hovoríme o tomto rozhodnutí. V treťom odseku sa píše, čítajte spolu so mnou, je to návrh na ochranu doložku. Komisia má preskúmať oznámenia členských štátov, berúc do úvahy situácia opísaná v odseku 2, tak ďalej, a celkový dopad zvýšení na migračnú situáciu v, v Únii, ako sa toto javí a tak ďalej. Takže dostaneme takéto upozornenie, potom si ho preštudujeme, preskúmame aj dopad na EÚ ako celok, čo znamená, tam mám príklad, povedzme, že v jednom členskom štáte, nejakom maličkom, kde sú traja žiadatelia o azyl za isté časové obdobie a zrazu sa zvýši ich počet na 6 to je zvýšenie o 100%. Ale je jasné, že by sme na toto upozornenie hľadeli inak, pretože si uvedomíme, toto je jediný členský štát, síce je to zostup o 100%, ale nedáva to podnet na to, že by sa malo začať konať, hoci to zdanlivo plní kritéria, pretože je to jediný členský štát. Konec koncov ide o veľmi nízky počet žiadateľov o azyl. Takže toto je dôležitý prvok, ktorý berieme do úvahy a vždy zvažujeme celkový dopad nahlásenej situácie v zostupu žiadateľov o azyl ako celok. K Turecku nie je to na programe, ale keď komisia minulý týždeň vyhlásila minulý týždeň, že sa bude snažiť uľahčiť víza Turkom v rámci existujúceho právneho rámca, a toto by som chcel zdôrazniť, v rámci existujúceho právneho rámca. To, to iba znamená to, že sa plne využijú možnosti, ktoré sa ponúkajú vízovým režimom v rámci vízového režimu je istá voľnosť, ktorá sa dá využiť, manevrovací priestor, napríklad zameranie sa na špeciálne skupiny alebo kategórie občanov alebo trochu voľnejší režim pri vstupných vízach. Takže o tomto hovorí komisia, keď hovorí o uľahčovaní vízového režimu. Takže chcem zdôrazniť, že tu nie je o, uľa- o dohode o uľahčovaní vízového režimu. tak takáto dohoda existuje s mnohými krajinami, konkrétne e, takými, čo ležia na, na východných územiach EÚ. K tomu to sa už ďalej nebudem vyjadrovať. Ja si myslím, že je jasné z toho príkladu, čo som uviedol, o čo šlo. V princípe, ak Solšal prípad ovplyvnil dva členské štáty, ak niekto vie, ktoré sú to, tak vie, že v princípe nešlo o nejaký veľký dopad alebo konzekvenciu. A vidíte, že sme sa pokúšali rokovať dnes o Turecku a o návrhoch voči Turecku, ale v súčasnosti sa tomu nebudem dohlbky venovať. Jedine, že by som odpovedala na otázky, ak nejaké máte. Ďakujem. Pán Diaz Demera, máte slovo. Ďakujem pekne. Oceňujem príspevok Fajona, Fajon, Rojtovej, Boskurtovej a tak ďalej. Je jasné, že sú tu obavy, ktoré zdieľajú viacerí. Na jednej strane sa chceme vyhnúť zneužívaniu a uľahčiť bežnú migráciu, bežný pohyb, na to máme ochranu doložku, ale sú tu politické otázky na jednej strane a technické otázky na strane druhej. Politické otázky súvisia s otázkou reciprocity Otázka reciprocity, ako ju vyjasnila pani Rojtová, zahrňa Českú republiku a jej vzťahy s Kanadou, takže je to otázka na stole, nie je to vyriešené. A túto otázku budeme musieť riešiť počas diskusí v parlamente a takisto počas diskusí s komisiou a radou. Je ešte stále možné predkladať pozmenujúce návrhy. Pokúsime sa ich zapracovať tak, aby vzniklo čo najlepšie riešenie. Ďalšia záležitosť sa týka žiadosti, respektíve aplikovania percent pri ochrannej doložke Ide tu o dve rôzne veci, ktoré by mohli byť efektívne, keď pripravujeme takýto konkrétny nástroj, percenta na jednej strane a nejaký konkrétny nástroj na druhej. Možno by mohlo byť dôležité zostať pri číselnom vyjadrení, ale nie percenta, ale konkrétne čísla. Pretože ako sa spomínalo, a keď sa hovorí o štyroch ľuďoch alebo 8 ľuďoch v percentuálnom vyjadrení, to skresľuje situáciu, ak sa hovorí o nich v percentách. Takže by sme mohli radšej hovoriť o špecifických, o absolútnych číslach a nie o percentách. To nás vracia späť do diskusie s komisiou a radou. Teraz k tomu čo povedala komisia. Myslím si, že je jasné, aký je procedurálny postup. Je jasné, že keď príde oznámenie z nejakého členského štátu o zvýšenom počte migrantov, treba toto oznámenie najprv vyhodnotiť. Vyhodnotiť s veľkým V. Zvážiť dopady, konsekvencie a prizrieť sa aj niektorým správam, ktoré s týmto súvisia. Napríklad správy Frontexu sú takým zdrojom, relevantným zdrojom. Ale potom tu máme ešte ďalšiu vec, a to je úloha parlamentu. Samozrejme, komitológia je niečo, čomu sa dá rozumieť a je to užitočné. Naozaj sa takto dá vysporiadať s nalíhavými situáciami, ale je možné rátať aj s úlohou parlamentu. Tiku Stars komisie povedal, že sú odhodlaní ďalej sa kontaktovať s parlamentom vždy, keď by musela byť aktivovaná ochranná doložka. Takže v našej správe by sme mali jasne povedať, že komisia je dostupná v tejto oblasti pre nás. Vážený pán predseda, budem musieť ísť budúci týždeň do nemocnice a budem mimo hru týždeň ale pozhováram sa s tieňovými spravodajcami, pretože okolo 20. by sme mali konať a zabezpečím, aby sa napredovalo. Ďakujeme vám, pán Dias Demeras, za to, že ste zosumarizovali diskusiu. Všetko najlepšie. Dúfam, že váš operačný zákrok sa vám sa podarí a že sa čoskoro zotavíte a vrátite sa do práce v tomto výbore aj v Európskom parlamente. Predbežná správa sa bude prezentovať vo výbore LIBE v novembri, áno, je to tak. Takže tieňoví nevyspravodajcovia môžu postupovať, pokračovať v práci pán Enciu. Už ja by som sa chytil ešte teraz slova e, spravodajcovi, ide o upresnenie. Nie je o protirečivosť, ani nie ide iba o Českú republiku. E, je tu 5 štátov, ktorý nech, ktorým sa nepáči, nepáči tá vzájom. Naproti, Bulharsko, Česko, Polsko, Cyprus s Kanadou. To som chcel len upresniť. Pán Díaz de Mera. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Ďakujem to, čo povedal, za tomu, čo povedal pán An, eh, Enciu. Eh, ja viem, že, alebo mne je jasné, o čo ide a ja som tu len hovoril o Českej republike, o probléme, ktorý mali s Kanadou. Dôvodom bolo, že prakticky túto otázku nastavila pani Rojtová, ale mne je úplne jasné, že aj krajiny, ako napríklad Rumunsko a podobne, tiež majú problémy. Predseda, ďakujem pekne, pán Diaz Damera. A dúfam, že vás čoskoro uvidíme po operácii. Želáme vám všetko dobre. Teraz, čo sa týka revízie európskej, preskúmania európskej susedskej politiky, máme tu pani Ellen Flotre ako spravodajkyniu. A Budeme preskúmavať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a oznamujeme, že termín na predkladanie návrhov je 14. novembra, respektíve bol určený 14, na 14. septembra. A teraz by sme mali prejednať predložené pozmenujúce návrhy a dám slovo teda spravodajkyni pani Flotre. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegom. Dostala som 71 pozmeňujúcich návrhov na tento návrh, k tomuto návrhu stanoviska od všetkých politických skupín. Väčšina z týchto pozmeňujúcich návrhov sú pozmeňujúce návrhy tzv. správnym smerom, čo ja nazývam s, smerom k obnoveniu našej politiky voči susedným e, krajinám. Je to pozitívne smerom k e, prospech pristahovalectva, aby sa zabezpečila lepšia kontrola migračných tokov. S väčšinou pozmeňujúcich návrhov prakticky súhlasím a mnohé z nich prakticky vychádzajú z európskej susedskej politiky, tak ako sa o tom diskutovalo na výbore pre zahraničné otázky a myslím si, že pravdepodobne bolo by um, rozumné, keby sme sa vlastne držali tých našich e, základných obáv, ktoré súvisia s dodržiavaním ľudských práv aj v migrácii a aby sme do tých podmienujúcich návrhov prakticky nedali úplne všetko, čo chceme, e, pretože nechceli by sme teda zasahovať do e, poľa pôsobnosti výboru pre zahraničné otázky. Myslím si, že podstatné je, aby sme nezabúdali na to, že my tu chceme prakticky uvoľniť ten vízový systém, aby nebol taký prísny a chceme podporovať mobilitu. A tiež je dôležité, že musíme uvedomiť, aký bude dôsledok tohto dlžnej časti Stredomoria. Čo sa týka odseku číslo 4, niektorí kolegovia sa vyjadrili a ja som ochotná súhlasiť, že by sme uviedli určité odvolávky na obchodovanie s ľuďmi, um, pretože sú rôzne dôvody, prečo by to tam malo byť, aj keď sa diskutuje s tými krajinami o partnerstve a, po, a podobne, aj keď ide o spájanie rodín, migrujúcich ľudí a podobne. Toto všetko je dôležité, pretože to prakticky nezavádza žiadne nové povinnosti pre členské štáty. E, ide tu o práva, ale aj určité povinnosti pre brigujúcich pracovníkov. Mnohé z krajín e, v južnej časti Stredomoria to zatiaľ neratifikovali práve z dôvodov tej reciprocity. A myslím, mali by sme e, sa na to, mali by sme ich presvedčiť o tom, aby teda to akceptovali, bez som tam to vidí zrozumné a relevantné v kontexte súčasnej diskusie o nových demokratických krajinách, e, respektíve no, krajiny, ktoré teraz hľadajú svoju cestu k demokracii v Južnom Stredomorí. Ďalej my žiadame tiež, aby boli prostriedky, ktoré tam sú k dispozícii, finančné lepšie, zacielené lepšie, spravované a potom Cathy Ashton um, sa stretla s Cathy Ashton, ktorá teda viedla aj stretnutie pre eh, skupiny pre Tunisko. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby poslanci využívali svoje právo monitorovať eh, tieto fondy, ktoré tečú do týchto prostriedky, ktoré tečú do týchto krajín, tak je potrebné tieto peniaze zabezpečiť, aby boli správne využité na podporu politických a demokratických reforiem, ale zároveň aj zlepšenia alebo podpory ekonomického rozvoja a sociálnej rovnosti, čo je prakticky hlavná časť tejto, tohto mobilizačného projektu. Potom je tu ďalšia otázka, ktorá súvisí s občianskou spoločnosťou, alebo to sú otázky, ktoré súvisia s občianskou spoločnosťou a my musíme jasne povedať, že naša nová susedská politika bude musieť byť kvalitatívne lepšia oproti tomu, čo doteraz platilo, pretože je tu veľký vplyv občianskej spoločnosti a my musíme podporovať tento cieľ a túto filozofiu Diskutovať o tom budeme zajtra s tenevými spravodajcami. Ale nie je žiaden dôvod, aby sme nejakým spôsobom ustupovali z nášho názoru, že musíme eh, podporovať občianskú spoločnosť v rámci našej európskej susedskej politiky. Myslím si, že v stredu na plenárke, čo sa tam udialo, vlastne sa, myslím si, že by sme mohli získať teda väčšinovú podporu. Najmä keď vezmeme do úvahy viaceré veci, ktoré sa udiali a ktoré je treba vlastne doriešiť, dokončiť. Ďalej sú tu niektoré dohody, ktoré napríklad s Libiou a Tuniskom si vyrokovali niektoré členské štáty, ako napríklad Taliansko a podobne. Myslím si, že tieto by bolo treba zverejniť a myslím si, že bolo by treba otvoriť dvere tým, ktorí žiadajú o azyl. A jednoducho, ako sme videli v minulý týždeň v subsaharskej Afrike a v Líbii, A teraz je možnosť im otvoriť všetkým dvere. A je tá správna chvíľa, aby sme reagovali na túto krízu. A myslím si, že tento návrh je atraktívnym kompromisom. Takže je to viacero pozme- väčšina z pozmeňujúcich návrhov je akceptovateľných mnou, môžem ich teda zakomponovať. Um, nechcela by som ale, aby celá vec, alebo celá táto správa sa stala takou nadmernou alebo príliš veľkou, príliš obsiahlou alebo komplikovanou, pretože nechcem, ako som povedal, zasahovať do, ehm, do právomocí výboru pre zahraničné otázky. E, rokovať budeme zajtra o 11.00 a ja budem v priebehu popoludnia navrhovať e, kompromisné návrhy na diskusiu, aby sme mohli posúdiť, akým spôsobom môžeme najlepšie dosiahnuť dohodu. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz otvárame diskusiu s poslancami. Pani Neltiva, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za slovo a blahoželám spravodajkyni za odvedenú prácu. Chcem spomenúť dve veci. Počet pozmenujúcich návrhov. Mnohé z nich sú takého charakteru, že s nimi veľmi súhlasíme a aby sme si nekomplikovali život, mali by sme čo najhutnejšie formulovať a aby sme zapracovali také kompromisy, ktoré, na ktorých sa môžeme zhodnúť. A druhá vec, ktorú chcem povedať, je pre náš výbor dôležité aby sme sa neodchyľovali od rozsahu pôsobnosti nášho výboru. Takže stretnutie tieňových spravodajcov, ktoré bude zajtra. Bude sa tam hovoriť o mnohých veciach, ktoré chceme zapracovať do kompromisov. Budeme hovoriť o práci, o právach migrantov a nie o právach na mobilitu, na pohyb, na voľný pohyb. A takisto budeme hovoriť o opatreniach, ktoré by mali zamedziť úniku mozgov. A takisto budeme hovoriť o organizovanom obchode, organizovanom zločine a obchodovaní s ľuďmi, o tom, ako bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. A ďalší bod je zdôraznenie dôležitosti partnerských dohôd medzi univerzitami pre študentov a výskumníkov. K odseku 7 súhlasíme a podporujeme úsilia v súvislosti s Libanonom, Tureckom, Cyprusom a ďalšími krajinami, kde ide o rehabilitačné programy, ale máme výhrady k operácii Hemis a za EPP si dovolím vyjadriť výhrady k pozmeňujúcemu návrhu 16, ktorý zavádza podmienky spolupráci v niektorých oblastiach a takisto člán doplňujúci návrh 25, ktorý hovorí o moratóriu na readmisné dohody. Okrem týchto sme otvorení diskusii a Teším sa, že na stretnutí tenevých spravodajcov sa dospeje k dohode. Nehovorím, že úplne súhlasím so spravodajkyňou, ale verím, že spolu sa nám podarí vytvoriť taký kompromis, ktorý podporí európsku susedskú politiku. Sme si všetci vedomi toho, že toto všetci musíme podporiť. Buďme realistickí a pragmatickí. Ďakujem za slovo. Čeva. Ďakujem pani Delčovej. Pani Wikstrom, nech sa páči, máte slovo. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja tiež by som chcela zablahoželať spravodajkyni k práci na tejto dôležitej veci. Európska susedská politika je samozrejme horúcou témou a občania sa, zdá sa, zaujímajú o udalosti v Severnej Afrike. Vítam preda správu výboru AFET a oceňujem, že náš výbor môže odprezentovať naše stanovisko, ktoré skoncipovala pani Flotr. Sú tu mnohé prvky, ktoré treba zvažovať pri susedskej politike, ale podľa mňa je dôležité, aby sa tento výbor neodchyľoval od svojho mandátu a aby sa zameral na náš rozsah pôsobnosti, na to, v čom sme dobrí a nekoncipovať stanovisko, možno zaujímavejšie, ale priširoko. Mali by sme sa naozaj držať nášho eh, jadra veci. Takto treba vyslať jasný signál o tom, čo je pre nás dôležité. Myslím si, že niektoré pozmenujúce návrhy sú príliš vágne a obsahujú priveľa odvolávok na ďalšie aktivity, ktoré si vyžadujú priveľa úvah. Skôr by sme mali precizovať posolstvo výboru AFET v otázkach migrácie, azylu opätovného usídľovania sa. Tieto tri veci sú kľúčové. A konec koncov našou úlohou je skoncipovať hutné stanovisko a mali by sme naozaj uh, si ustražiť, aby nebolo príliš široké. Teším sa na zajtrajšie stretnutie tieňových spravodajcov a som presvedčená, že sa nám podarí dospieť ku kompromisu. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám. Pán Čakolina má slovo. E, ďakujem, budem hovoriť veľmi stručne. Súhlasím s tými pozorovaniami a komentármi, ktoré odzneli pani Wikstrom a pani Flotr. Spomenuli dôležité veci a to, že musíme skoncipovať správy o ochrane, posolstva o ochrane ľudských práv hutne a konkrétne a musíme zdôrazňovať to, že okrem práv majú migranti aj povinnosti. A na toto všetko existujú usmernenia, najmä čo sa týka sociálnych aspektov života migrantov. Trošku mám pochybnosti o tom, či môžeme poskytnúť kredibilné postoje k európskym financiám. S tým súvisia kooperačné dohody. Tak preto treba toto všetko vyjasniť. Európa sa musí vysporiadať s tokmi utečencov bez toho, že by sa e, poškodil pojem solidarity, a že by sa kompromitovalo právo. Európske inštitúcie musia jasne povedať, že individuálne bilaterálne dohody, ktoré sú súčasťou aj obchodných dohôd, vyčlenujú povinnosti, vytýčujú povinnosti tretich krajín. Takisto sa v nich hovorí o právnej a policajnej spolupráci a umožňujeme vstup do Európy len takých len takým ľuďom, ktorí tu majú právo byť, teda nehovoríme o ekonomických a politických utečencoch. V týchto dohodách, ak naozaj chceme využiť to, čo sme zapracovali do nášho dokumentu, mali by sme sa sústrediť na kľúčové posolstva a jasné formulácie v oblasti zásadných ľudských práv, ktoré majú svoju vysokú dôležitosť. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Drucas. A ja budem veľmi stručný, hovorí pán Drucas. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na tejto práci. A ďakujem aj za diskusiu všetkým kolegom. Zajtra je stretnutie tieňovým spravodajcov a preto sa obmedzím len na všeobecné poznámky. Všetci sa zrejme zhodneme na tom, že táto téma má vysokú dôležitosť a na tom, že sa nachádzame v zložitej a citlivej situácii. Prečo? Pretože na jednej strane Európska únia, európsky občania sú konfrontovaní s hospodárskou krízou, s neistotou, ktorá vyplýva z hospodárskej krízy a takisto zvýšenou xenofóbiou. To sú javy, ktoré sa potom politicky dajú niektorými ľuďmi veľmi rýchlo zneužiť. Čo sa týka našich susedov v, na strednom E, Kaukaze, Severnej Afrike, na Balkáne sa dejú zmeny, ktoré poskytujú Európskej únii šancu hrať úlohu aj v Strednej Ázii, aj v ďalších regiónoch, ktoré zvýšia váhu Európskej únie. Únia musí konať a susedská politika by sa mala vnímať ako investícia do budúcnosti únie. Rozumná migračná politika znamená, že sa vyhneme veľkým problémom Európy v bezprostrednej budúcnosti a nepochybne Európa bude konfrontovaná masívnymi tokmi utečencov a nebude schopná sa s nimi vyrovnať v budúcnosti, ak dnes neurobíme posledné kroky. Verte mi, pochádzam z krajiny, z Grécka, ktorá má skúsenosti s týmito záležitami, záležitostiami, takže treba nastaviť rozumnú rovnováhu v tejto veci, lebo európsky občania sa cítia neistí, ohrození, sú vystavení populistickým prúdom politiky. Takže som za dobrú spoluprácu s ostatnými skupinami a začneme už zajtra na našom stretnutí tenových spravodajcov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Pán Triata Filidis. Ďakujem. Pán predseda? Čo sa týka čo sa týka e, situácie, aj situácie, lebo veci sa zmenili jednoducho v tejto otázke aj po arabskej jari, takže by som chcel poďakovať pani Flotre za vynikajúcu prácu, ktorú do tejto správy vložila. aj za to, akým spôsobom sa vysporiadala s otázkami a prakticky s tým, že nastolila tie základné ciele, ktoré by mala predstavovať európska susedná politika. Dá to všetko do jednej strany je naozaj veľká výzva. Čo sa týka mojej politickej skupiny, my by sme chceli podporiť stanovisko alebo prístup spravodajkyne a myslím si, že sú niektoré prvky, ktoré, že tam majú byť, ktoré, o ktorých si myslíme, že sú teda podstatné ako napríklad, keby sa nám podarilo prijať nový prístup ku susedskej politike, chceli by sme ho ju vidieť na báze vyvážených kritérií. Tiež je dôležité zdôrazniť, aby nový návrh komisie boli naďalej postavené na logika, ktorá poskytuje pomoc, ktorá umožňuje susedným štátom efektívne bojovať proti nelegálnej migrácii. A takisto musíme aj pripraviť readmisné dohody s týmito tretimi krajinami. A samozrejme aj preskúmať aj otázku ľudských práv. Toto sú podstatné veci, ktoré sme aj v našich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Teraz má slovo pán Brons. Ďakujem pekne E, tu prakticky sa e, v tieto krajiny e, v južnej Stredomoria bojujú za, o demokraciu ale správe sa takisto hovorí, že aj právo na mobilitu je súčasťou demokracie. Ja som sa teda chcel spýtať, že prečo vlastne keď oni vlastne bojovali za to, aby mali demokraciu a prvé, e, prečo na čo vlastne bojovali za demokraciu, aby tam konečne už mohli mať demokraciu a nakoniec výsledok toho je, že my budeme vlastne uvoľňovať e, vízové režimy a zabezpečíme im, aby mohli sem prísť, e, aby sa mohli prísť do Európy. Predseda, tak na záverečné slovo máte vy, slovo pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Myslím si, že sú, všetci sa zhodneme v tom v, um, formáte, akým spôsobom to asi má vyzerať. Ešte treba trošku upraviť niektoré články, aby trošku lepšie vyznievali či vyzerali. A myslím si, že je to dôležité, aby v tejto koncepcii naozaj bolo zahrnuté právo na mobilitu, pretože je to jednoducho uznané právo akejkoľvek ľudskej bytosti, bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú, ale nebudeme tu teraz o e, um, tomto veľmi diskutovať. Myslím si, že text to vyjadruje práve veľmi dobre. A práve vyjadruje to, čo chceme vidieť nové v tomto našom partnerstve. nebudeme alebo budeme budeme, e, nemôžeme tlačiť na tieto nové demokratické režimy, aby zo dňa na deň e, vymenili a zmenili všetko to, čo mali, čo mali predtým v tých nedemokratických režimoch. My chceme e, vyvinúť také vzťahy, ktoré pomôžu rozvojať demokratickú spoločnosť a aby sme presne zistili, ktoré oblasti týchto spoločností sú dôležité pre našu prípadne pomoc poskytnúť a podobne, pre našu spoluprácu. O tomto budem diskutovať zajtra na stretnutí denných spravodajcov a pokúsim sa teda pripraviť kompromisné návrhy, ktoré budú predstavovať základ našej diskusie na zajtra. Ehm, predseda, ďakujem pekne, pani Flotr. Teraz nastal čas, by som oznámil, že teda ehm, sa spravodajkynia stretne s deňovými spravodajcami a hlasovanie v Líbe sa udeje, udeje 17. oktobra. Takže si poznačte to by bolo tým pádom všetko, čo sme mali na programe, ale máme pripravené elektronické hlasovanie k uvádzaniu prekurzorov výbušní na trh a ich používanie z plána Jana Múdera, ale hlasovanie je určené na 11.30. Takže keďže väčšina z ľudí v výbore LIBE presne vie, že budeme hlasovať o 11. Navrhol by som 10-minútovú prestávku, aby sme mohli o 11. presne hlasovať. A tí z vás, ktorí nemáte kartičky pri sebe, prosím pekne zložite si ich, pretože ich budete na hlasovanie potrebovať a je to hlasovanie, ktoré potom bude aj nasledovať, keď budeme mať spoločné sedenie s e, výberom FAM. Tam takisto budete potrebovať hlasovacie kartičky na európsky e, príkaz ochranný príkaz.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 Vážení kolegovia, poprosím, zaujímite svoje miesta v sále. Je presne 11 hodín, takže začneme. Prosím, ubezpečte sa, že každý z nás má k dispozícii elektronickú kartu a správne ju vsunul do príslušného mechanizmu a sme pripravení teda hlasovať. Bod 12. Hlasujeme o návrhu správy, ktorú predkladá pán Mulder, náš kolega, o uvádzaní prekurzorov výbušní na trh a ich používanie. Orientačný, orientačné hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch. Pán Dias Mera, ja hneď to urobím, ale poprosím, aby ste mi dovolili zatiaľ hlasovať s dvihnutím ruky, kým dostanem kartu. Dobre. Takže budeme tam mať jedno hlasovanie s dvihnutím ruky za skupinu ľudovcov. Ak sme pripravení, môžeme začať pozmeňujúcimi návrhmi. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 22. Stiahnutá. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa?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 Preveríme si 44. Otváram hlasovanie. 44, prosím. O tom teraz hlasujeme. Končím hlasovanie. Áno, zamietnuté. Zamietnuté, hovorí pán predseda. Pokračujeme. 45. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 46. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 53, kto je za? Pardon, prepačte, zabudol som, hovorí pán predseda, áno, áno. 49, vypustil som ju. Takže 49, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Teraz sa vrátime ku 53. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 55. Kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz Aha, tá dvojka nevypadla, takže pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. 56, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si elektronicky 56, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 proti 15, prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. 57. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť bola stiahnutá. Ďalej. 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 60. tam má tri časti. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť je stiahnutá. A tretia časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 61. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 63. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 64. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 66, to je za, proti, zdržali sa, prijatá. 67, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 69, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 71. Aha, pardon, to vypadlo. Takže 6 a 72 to je identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 7 a 73 tiež identické. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 74 a 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 76, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 77, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Desiatka, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Áno, tiež som videl. Áno, bolo to viac než prijaté. Jedenáctka. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Dvanáctka. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Štrnáctka. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté 15, je stiahnutá, ústne pozmeňujúce návrhy, takže pre úvodné ustanovenie 7, kto je za, proti zdržali sa prijaté 16, kto je za, proti zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňujúce návrh 1 k úvodnému ustanoveniu 13, a ešte 19. Vidím, že tá prvá časť bola stiahnutá, takže hlasujeme o druhej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúce návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celkovom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 47 proti jednému hlasu. Text je prijatý. Ďakujeme pánovi Molderovi. Takže prosím vás, nezabudnite si tie elektronické karty, pretože ešte bude hlasovanie, ešte na spoločnom výbore e, s výborom FEM. Slovo má pán Kierkoch, nech sa páči. Pán predseda, rád by som sa spýtal. Viete, že mi záleží na čase. Mohli by ste niekoho, prosím, poprosiť niekoho, kto má na starosti hodiny, aby nastavil presný čas. Keď som vošiel do budovy, tak bolo 10.59, kedy vlastne sme začínali. Ale no vlastne, keď sme začínali, E, hlasovať, tak vlastne hodiny ukazovali nejakých e, o 5 minút viacej už. Takže žiaľ, e, nie sú zosynchronizované tie hodiny v budove, takže ja som prišiel na čas, pán predseda, a bol by som rád, keby sa hodiny v budove zosynchronizovali. Ďakujem. No, to je... To je áno, máte pravdu. Ja som sa snažil e, dodržať čas. Samozrejme, Vyhlásil som 10-minútovú prestávku, práve preto, že sme pred tým e, vlastne ukončili e, predchádzajúce e, prednávané body skôr. A práve, že som chcel, aby sme mohli začať presne o 11.00. A tie hodiny ukazovali 11.00 a vtedy sme začali. Možno tie hodiny, ja neviem, či idú dopredu alebo dozadu, či meškajú, ale proste e, my sa, sme sa riadili práve týmito hodinami, takže no ak dovolíte, budeme pokračovať teraz ďalším bodom programu. Teraz spoločná debata ku azylovému balíku. Potom o 12.00 Máme asi 4, teraz máme asi 40 minút na túto debatu a potom o 12.00 začne spoločné zasadnutie výborov LIBE a FEM a bude sa týkať ochranného príkazu a potom bude zase elektronické hlasovanie. Ale teraz máme spoločnú rozpravu k bodu 5 a bodu 13. A to to sa týka azylového balíku. No dobre, dobre. Ďalšia vec týkajúca sa času. Predsedníctvo, polské predsedníctvo, eh, budeme mať prezentáciu. Pán, bol plánovaný pán de Miller, minister Miller, hm, teda nepodarilo sa mu prísť, tak eh, vyslal svojho zástupcu, pána štátneho tajomníka, pre otázky azylu. Je to pán Piotr Tašanský, ale počul som, že ešte je na ceste z letiska. Takže je tu problém. No. Čo s tým? Mali by sme už začať jeho prezentáciou, pravda? jeho vystúpením a zdá sa, že asi nás čaká ďalšia prestávka. Aby sme mu dali príležitosť prísť. Takže navrhujem 10-minútovú prestávku. A zda by sme mohli využiť tento čas, že by sme troška zmenili poradie jednotlivých e, e, faktorov, bez toho, že by sme menili celkový vzorec e, rovnice. Takže... Takže najprv pani Gion a potom by sme dali slovo pánovi Stachančikovi. Tak pani Gion má slovo. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem za slovo, pán predseda. Možno, že by som mohla použiť ako výplň času, kým štátny tajovník príde do parlamentu. Ďakujem vám za túto možnosť. Ja myslím, že robíme tu veci trošku naopak, lebo <laughs> najprv sme mali mať dve rozpravy a prvá z nich obsahovala aj priestor pre štátneho tajomníka, ktorý by nám bol býval povedal, ako vyzerá situácia vo všeobecnosti a potom sme mali mať pôvodnú výmenu názorov, úvodnú výmenu názorov k príslušnej smernici a samozrejme nemáme čas na obe časti tohto procesu. A teraz ešte som sa dostala k slovu ja, ktorá hovorím kolegom o smernici, ktorá má na starosti procedurálne otázky k tejto tematike. Dovolte mi poukázať na fakt, že situácia je významná a umožní nám rýchlejšie napredovať v diskusii a umožní splniť lehotu 20. decembra. Ale najprv poviem o azile, čo si vo všeobecnosti, kým sem príde štátny tajomník. Mali by sme mať však výmenu názorov o procese, o smernici, ktorá upravuje proces azylu. Ako viete, kolegovia, komisia predložila nový návrh a spolu s tenevými spravodajcami sme si vypočuli komisiu a položili jej zo pár otázok. V zásade ide o to, že treba prediskutovať niekoľko závažných tém sme vďační komisii za pokus o vyvážený prístup. Parlament má svoje hranice, za ktoré je ochotný zájsť, ale zároveň istý manevrovací priestor počas eh, postupu pre členské štáty zostáva aj tento otvorený. Flexibilita je jedna vec, ale ak sa pokúšame harmonizovať niečo, tak nemôžeme byť príliš flexibilní a o harmonizácii to vlastne všetko celé je. Je niekoľko prvkov v smernici, ktoré sa nazývajú spoločné postupy. Nie sú to už minimálne štandardy, ako sa predtým nazývali, ale teraz zmluvy hovoria o spoločných postupoch. Takýmito Takýmto spôsobom by sme mali veci vnímať. Je to dobrá vec pre zladenie judikatúry súdov a školenia príslušných úradníkov, ktorí prijímajú obete mučenia a žiadateľov o azyl. Ide tu ďalej aj o identifikáciu konkrétnych potrieb týchto ľudí. Je to súčasť smernice o príjmaní ľudí. Čiže máme tu prvky, ktoré vítame. Ďalšie veci, ktoré táto smernica rieši, sú však trošku nešťastné. Spomeniem dve. Prvá je prílišné uvoľňovanie pravidel pre členské štáty v prípade veľkého množstva paralelných žiadostí o azyl. Myslím si, že toto nie je adekvátne riešenie. Podľa mňa treba vždy posúdiť tlak, ako zadefinujeme, že je vysoký počet e, žiadostí cudzích štátnych príslušníkov o medzinárodnú ochranu. Ako zadefinujeme, koľko presne ľudí už predstavuje tento veľký tlak? Takže sú tu v úvodných ustanoveniach tieto nejasnosti, ktoré by bolo dobré upresniť. Toto všetko môže viesť k odlišným praxiám, odlišným praktikám v jednotlivých členských štátoch EÚ. Boli sme spokojní, keď sa vymazalo 6-mesačné obdobie, za ktoré boli pred príslušné ustanovizne povinné prijať rozhodnutie. Takže v niektorých členských štátoch táto 6-mesačná lehota bola pridlhá a teraz je nádej, že väčšina prípadov bude spadať pod inú lehotu. Medzinárodná ochrana je niečím, čo môže závisnúť vo vzduchoprázdne, ak sa príliš zvyšia náklady na spracovanie e, žiadosti, na, na proces. Našou myšlienkou bolo znížiť, skrátiť túto lehotu, aby sme obmedzili generovanie nadmerných nákladov na spracovanie žiadosti. Teraz k postupom, a to sa blížim už k záveru svojho vystúpenia, pán predseda. Uh, Potrebujeme završiť rozpravu o smernici, ktorá upravuje procesy. Tieto procesy v, tom, v tejto tematike čo najrychlejšie a členské štáty si uvedomujú, že naozaj tvrdo pracujeme, aby sme odpovedali na ich obavy a aj obavy parlamentu a zapracovali hm, riešenia. Treba presne zistiť, o čo ide. Dobrý deň, tu je pán štátny tajomník, vítame vás hovorí rečníčka, a treba dosiahnuť dohodu čo najskôr za najlepších možných podmienok. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, pani Guillaume. Veľmi dobre ste vyplnili tú medzierku časovú, čo sa nám vyskytla. Naozaj vám ďakujeme. Pani Gam z komisie ak sa nemýlim, hovorí predseda, ktorá by nám mohla povedať názory komisie na celú túto tematiku a potom si vypočujeme štátneho tajomníka, ktorý tu zastupuje polské predsedníctvo a ktorý už prišiel. Vítajte, pane. Merci, monsieur le président. Très, très rapidement pour laisser à la, la Ďakujem za slovo, pán predseda. Rada by som poďakovala polskému predsedníctvu za to, že nám umožnilo, aby sme boli súčasťou tejto diskusie vo vašom výbore. Ďakujem predovšetkým pani Guillaume za to, že vyjadrila i to, čím chcela prispieť komisia k smernici o postupe. Budú to isté zmeny podmienok pre tých žiadateľov o azyl, ktorí sú už v krajine, v ktorej žiadajú o azyl. Našim cieľom je rok 2012. To by sme radi dodržali takúto lehotu. Stanovisko Európskeho parlamentu z, my, z jary sme dostali. Komisia sa pokúsila o vyvážený prístup. Chcela vyvážiť efektivitu a rovnosť a počuli sme aj kritiku na tento náš prístup k niektorým veciam od pani Guillaume. Nie je so všetkým spokojná. Samozrejme je možné hĺbkovo si prediskutovať predmetné záležitosti, ale hlavnou výzvou pre nás bude nájsť celkovú mieru vyváženosti celej smernice, pričom vezmeme do úvahy ťažkosti, ktoré počiarkli členské štáty počas rozpráv, ktoré už na túto tému odzneli. Mnohé pozmejúce návrhy EPP sa dostali do návrhu, konkrétne sa zapracoval návrh o súdnych veciach a o splynutí súdov prvej inštancie a odvolacích súdov. Toto sa vzalo do úvahy komisiou a samozrejme, že tu vzniká potreba, aby zraniteľní, ktorí kde treba brať do úvahy záležitosti sexuálnej orientácie a rodu, toto treba všetko zvážiť, či sú možnosti v takýchto zraniteľných prípadoch zrýchliť proces žiadosti. Jeden z návrhov parlamentu, ktorý si komisia neosvojila, a ide o celú sériu pozmenujúcich návrhov, ide tu o tzv. bezpečné krajiny. Neexistuje harmonizácia, kedy by sa dopracova, kedy by sme sa dopracovali k zoznamu krajín, ktoré by sa pokladali za bezpečné. Podľa, podľa nás nie je ešte ten správny čas na takýto zoznam a máme organizáciu, ktorá sa zaoberá azylom a ktorá analýzuje krajiny pôvodu, konvergenciu a ktorá skúma hlásenia a správy z e, príslušných krajín. A keď sa táto celoeurópska analýza udeje a keď sa vrátime znova k tejto téme neskôr, v neskoršej fáze, vtedy sa komisia už zaviazala, že bude pravidelne konzultovať veci s parlamentom a radou a revidovať situáciu. Toľko zo strany komisie. Ďakujeme vám, pani Gan hovorí predseda. Ďakujeme, že ste nám odprezentovali v mene komisie vaše stanovisko. Ďakujeme ešte raz pani spravodajkyni Sylvie Guillaume. Áno, ešte nás očakáva diskusia o tematike minimálnych štandardov, respektíve spoločných postupov 11. oktobra. A budeme mať možnosť sa hlbšie venovať tejto téme. A teraz štátny tajomník pre záležitosti azylu, pán Stachanský, Stachančik, prepáčte, Stachančik. Vítame vás na zasadnutí výboru LIBE. Zastupujete tu pána ministra Millera, ktorý je na fóre o balkanských záležitostiach. Je tam ministerské stretnutie o firme, vo firme a hovorí tam o tom, čo e, uzavrela Rada pre bezpečnosť a spoločné veci. Nech sa páči, Polské predsedníctvo, vaša prezentácia, máte slovo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie. Dámy a pán. Vážení poslanci, idem pekne ďakujem za pozvánku. Dovolte, aby som vás v mene Polského obretnenectva poinformoval o tom, aká je situácia v eh, otázkach na zelovom balíčku. Aby som vás poinformoval o tom, aké sú naše očakávania, ktoré súvisia s eh, druhou, druhou polovicou polského predsedníctva. Chcel by som vás uistiť v tom, že spoločný európsky azylový systém a dokončenie práce na tomto systéme v druhej etape je jednou z priorit polského predsedníctva ktorá bola prijatá um, s polskou vládou. Ako všetci určite viete, azylový balíček eh, pozostáva z piatich návrhov. Jedna z nich teda je, je kvalifikačná smernica. Tá je už sa blíži k, hlasov- k schvalovaniu a je potrebné zabezpečiť jednotlivé korelačné tabulky a dúfajme, že dosiahneme dohodu a bude táto smernica schválená. Potom druhý dokument je nariadenie, ktoré sa týka Dublinu. A tu polské predsedníctvo, polské predsedníctvo už od začiatku od neformálnej rady e, ministrov pre vnútorné otázky v Sopote tohto roku v e, júni, v júli hľadá také riešenia, ktoré by umožnili dokončiť práce na tomto dokumente. My sa teda snažíme rokovať aj s komisiou, aj s jednotlivými členskými štátmi a dosiahnuť taký kompromis, ktorý by umožnil zrušenie tohto dokumentu, ktorý existuje, pretože si myslíme, že keď by tie práce na tomto dokumente by sa nezačali na novo po takej dlhej prestávke ešte počas polského predsedníctva, tak šance na jeho prijatie do konca budúceho roku sú veľmi ohraničené. Momentálne si myslím, že po nasledujúcej rade, teda tej formálnej rade, ktorá by mala byť v októbri, na ktorej teda predsedníctvo e, predložilo otázky ministrom, ktoré sa týkajú mechanizmov, ktoré by mohli byť zakomponované tohto dokumentu, konkrétne mechanizmu e, včasného informovania o hrozbách e, v azylovom systéme, ktorý by existoval v jednotlivých členských štátoch. A ak by došlo k tomu, že by sa zvýšili počty žiadateľov o azyl v niektorých krajinách a predsedníctvo prakticky získala od povede členských štátov, od ministrov. Um, väč, väčšina z nich sa zhoduje s týmto mechanizmom, v tom prvom, ale v tom druhom nie. Takisto sú, boli tam určité otázky, ktoré um, videli možnosť e, zabezpečenia mechanizmu, ktorý um, buď to bude v rámci nariadenia Dublinu, alebo v, v rámci ak, e, právneho aktu. A na báze tohto, z výsledkov tohto rokovania predsedníctvo Polske vypracovalo následný kompromisný dokument, kde boli už kompromisné návrhu a verím, že ešte v tento týždeň bude pripravený tento dokument e, predložený členským štátom. Čo je také osobité na tomto dokumente, buď, tak ako vás, vlastne, vás potom bude informovať pán minister Miller na stretnutí s parlamentom 12. novembra. A mm, a musím rovno, rovnobežne zároveň pracujeme nad dvoma návrhmi smerníc, ktoré predložila Európska komisia ešte 1. E, júla. A v rám, to, to, čo vlastne polské predsedníctvo, na čom pracuje, sú jednotlivé tieto um, e, akty. A chceli by sme oba, obe tieto tieto, obe tieto akty dokončiť ešte počas polského predsedníctva čo sa týka tej e, smernice o prijímaní, tu sme dokončili prvé čítanie smernice na úrovni pracovných e, skupín a predstavili sme kompromisné návrhy, ktoré na potom ďalšom e, stretnutí pracovnej skupiny um, E, sa stretli s celkom dobrým súhlasom členských štátov a preto veríme, že po ďalších rokovaniach, ktoré budú sa týkať tejto smernice a konkrétne 10. novembra s výborom SKIFA, na ktorom by sme chceli položiť niekoľko najdôležitejších ešte zostávajúcich otázok, ktoré sa budú skôr týkať takého odborného charakteru. Potom 19. Sa to, novembra sa to dostane do skupiny pre azylovú politiku, pracovnú skupinu a vtedy už by sme mali mať e, jasný obraz toho, že čo očakávajú členské štáty, čo sa dá um, dosiahnuť e, s komisiou, kde je možnosť kompromisu a podobne. Takže budeme e, sa maximálne snažiť, aby sme dosiahli dohodu medzi členskými štátmi ešte v tejto otázke smernice o prijímaní. Myslíme si, že tento proces e, keď bude vhodne manažovaný a riadený, by nás mohol priviesť e, k tomuto k dobrému koncu ešte počas polského predsedníctva. Čo sa týka e, procedurálnej smernice, všetko stojí na jednej téme alebo na jednej veci. Každému záleží na tom, aby to bolo v prvom čítaní. pretože o to ide, tak by to, tak by to chceli členské štáty. Takže momentálne máme viac ako 100 e, výhrad e, zo strany členských štátov, e, pretože len ako sa dokončilo prvé čítanie, pripravili sme návrhy kompromisov, ktoré sa týkali tých otázok, kde Napríklad bolo možno dosiahnuť kompromisnú dohodu a zajtra bude ďalšie stretnutie či rokovanie v otázkach azylových, kde sa majú o týchto kompromisoch kde sa má diskutovať. Takže na stretnutie tento ministra tento týždeň potom, keď príde minister, vám predstaví, aká je vlastne šanca dosiahnuť kompromisnú dohodu tejto otázke. Ešte by som chcel doplniť, že najdôležitejšie um, problémy členských štátov alebo výhrady v oboch týchto smernicách sa týkali um, detencie osôb, potom zabezpečenie jednotlivých potrieb a ďalej otázok nasledujúcich výsledkov, takisto akým spôsobom by bolo treba regulovať efektívny opravný prostriedok. Ehm, práve to sú tie, podľa nášho názoru najdôležitejšie aspekty. Ešte raz by som chcel vás uistiť v tom, že práca na tomto dokumente, pri práci na tomto dokumente budeme spolupracovať s danským predsedníctvom, e, tak aby to potom e, sa odozdávalo e, na táto téma plynule. Viete, pracujeme aj s parlamentnou skupinou, ktorá bola dohodnutá ešte na rokovaní v Sopote, ale my sme otvorení v akejkoľvek forme spolupráce, ktorá by e, zabezpečila dokončenie prác nad týmito dokumentami. A tiež, aby čo by sme čo najďalej mohli dosiahnuť pokrok ešte počas polského predsedníctva na týchto materiáloch. Ďakujem pekne. We thank you. We... Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem polskému predsedníctvu za túto prezentáciu. A teraz máme otvorenú priestor pre diskusiu a možno by sme sa mali vrátiť späť k pani Guillaume keď by chcela doplniť niečo k svojej správe. Nech sa páči, máte slovo. Ja samozrejme veľmi rada si vezmem slovo, pán predseda. tri veci, keď som si vypočula štátneho tajomníka. Prvá vec sa týka existencie vysokej miery istoty či bezpečnosti. Myslím si, že musíme už mm, skoncovať s tou nedôverou, ktorým často musia čeliť eh, migranti, a nesmieme jednoducho zamieňať viaceré problémy a otázky. Eh, treba teda sa na tieto postupy pozrieť takého dlhodobého pohľadu. nie je to iba otázka nejakého chytro hasenia požiaru, aj keď aj to je dôležité, lebo niekedy naozaj e, tie azylové systémy na európskej úrovni e, skutočne len kvázi kópiou, alebo sú zablokované tým národným systémom, aký má členský štát. Takže to nie je také jednoduch, taká jednoduchá úloha. Ale stojí za to. A potom druhá vec, prebiehajú rokovania, ktoré majú niektoré pozit- viac pozitívne, niektoré menej pozitívne aspekty. Ehm, čo sa týka návrhov polského predsedníctva napríklad pre ehm, mechaniz- naliehavé mechanizmy alebo systému rýchleho varovania. Myslím, že takúto terminológiu používame v otázkach posudzovania prípadov. To sú dôležité návrhy za predpoklad, že systém bude fungovať. Ale tiež je treba sa vyhnúť tomu, aby sa vytvorili akési príliš zložité a komplikované systémy a aby to bolo čo najhladšie a naj, naj, naj, naj, naj, najpodobnejšie, respektíve aby boli medzi systémami veľké podobnosti, aby to všetko bolo čo najharmonickejšie a bezproblémovo, aby to všetko prebiehalo hladko. To znamená, že budeme musieť dosiahnuť pokrok eh, pri zdieľaní záťaže takisto a to musí platiť vlastne vo všetkých textoch jednotlivých návrhov. Ďalej, čo sa týka eh, termínu v rok 2012, to je veľmi dôležité a ja tiež viem, že pracuje sa aj na príprave textu. Samotný text sa týka celej tej mašinérie, či nediskutujeme to len tak, aby sme o tom diskutovali, ale my diskutujeme preto, aby sme dosiahli niečo lepšie. A ja by som chcela vyjadriť svoju túžbu alebo túžbu parlamentu, aby sme čo najskôr dosiahli dohodu ktorá dosiahne e, rovnováhu medzi jednotlivými inštitúciami. Predseda pani Holmajer, nech sa páči. Pán predseda, pán štátny tajomník, milí kolegovia, kolegyne, všetkým by som chcela srdečne poďakovať polskému predsedníctvu za intenzívne úsilie v e, opäť postupne dostať do chodu aj tie zablokované ehm, legislatívne návrhy, tak aby sme sa konečne mohli mať v závere harmonizovaný európsky azylový balíček. Teraz ehm, konkrétna otázka, ktorá sa týka smernice o azylových vo systéme. To, čo vidím pozitívne, je, že komisia e, vzala do úvahy aj stanovisko parlamentu, aj e, jednotlivých členských štátov a myslím, že to je aj v otázke urýchleného schvalovania azylových žiadostí. Um, takisto aj do, aby došlo takisto aj k, tam došlo k určitému e, približeniu sa stanoviska komisie k našim požiadavkám. Ďalej komisia pri otázke e, e, nelegálnych šieľaviek Myslím si, že tam takisto došlo k určitému posunu voči členským štátom aj vďaka názoru Európskeho parlamentu. To sa mi teda vidí, že to mm, bolo vzané do úvahy. Avšak sú určité problémy, o ktorých treba hovoriť. My tu sme sa všetci zhodneme na tom, že chceme e, rýchly a konzekventný postup. Keď chceme rýchly a konzekventný postup pre tých, ktorí skutoč, sú skutočnými utečencami, potom e, niekto, kto je utečencom, um, bude bude potrebné poskytnúť čo najviac informácií, aby mohol byť čo, takisto v tom rýchlom postupe byť posúdený. Avšak v návrhu komisie je určitý problém e, to z toho pohľadu, že niektoré členské štáty alebo ich údaje, e, ich úrady majú veľmi malé e, možnosti, alebo niekedy to niekedy zneužívajú svoje právomoci z hľadiska Eh, žiadateľov o azyl, pretože napríklad eh, žiadajú o povolenie k pobytu a podobne. často potom dochádza k určitému sneužívaniu údajov. Ehm, pri, deje sa to napríklad pri vždy vždy, keď vždy, keď eh, niekto eh, žiada o povolenie k pobytu, tak eh, tam mm, keď chce vlastne len predložiť tento svoje povolenie k pobytu, tak vlastne mal by, to je súdy, e, k právomoc, aby určili, aby tam mohli zabrániť tomu automatickému udeleniu povolenia pobytu. E, v niektorých e, krajinách museli sme šiaľ zistiť, že naozaj došlo k určitému zneužívaniu a z tohto dôvodu chápem, že je tu určitá nedôvera zo strany členských štátov, pretože ich úrady nie sú schopné um, skutočné zneužívanie ehm, od, od, odzistiť a správne vyhodnotiť. Potom ďalšia vec je, ktorá sa týka urýchlenia azylového postupu. Áno, my chceme rýchlejší postup, ale však rýchlejší postup znamená aj toľko, že v prípade z e, zneužitých osôb musíme tiež vedieť rýchlo reagovať. To znamená, že keď napríklad sa predloží nejaká žiadosť, tak e, potom je samozrejme alebo jasné, že bude musieť byť e, individuálne e, riešená a pravdepodobne by bolo lepšie potom riešiť to individuálne v prospech žiadateľa o azyl. Avšak keď to bude tematická požiadavka a v, bude to mm, zneužívajúca alebo niekto bude chcieť zneužiť e, e, azylový systém, tak budete vtedy na to potrebovať ten urýchlený systém. Ehm, a je to dôležité pre tie krajiny, ktoré majú vlastne veľmi veľké migračné toky, a pretože tie zdlhavé postupy sú príliš e, drahé pre nich. Ehm, ďalej Ďalej, problematika je v prípade, keď e, nevždy žiadateľ o azyl je ochotný spolupracovať v takomto urýchlenom postupe a v takomto prípade ten urýchlený postup by mal byť možný, aby sa zabránilo zneužívaniu azylového systému. Čo sa týka procesu, ktorý sa deje na hraniciach, tak jednotlivé prípady, kde sú žiadatelia bez vôbec nejakých dokladov, bez cestovných dokladov, prípadne s falšovanými papiermi, um, to by malo automaticky spadať um, pod uh, stačí, keď eh, povie, samozrejme, že keď povie žiadateľu azyl pravdu o sebe, ale sú, to je, to je iné, ale je množstvo eh, prípadov, kedy jednoducho azylan, o azyl eh, majú falšované dok, doklady, tvrdia, že sú niekto iný alebo majú inú identitu a podobne a, alebo jednoducho chcú túto, tento postup jednoducho zneužívať, e, tak aby mohli dostať e, zotrvať čo najdlhšie v členských štátoch. A to sú tie problémy, kde, na ktoré poukazujú členské štáty čo najviac, ale je treba toto vypočuť. A potom napokon k otázke osôb, ktoré majú osobitné požiadavky. Ja si myslím, že je dôležité, pre, tak ako hovorí spravodajca, že potrebujeme vlastne individuálny prístup k Takisto musíme aj toho jednotlivca overovať, ale môže byť, že niekto z veku 62 rokov na báze toho, čo zažil vo svojom živote, um, na baze svojich osobitných potrieb. Ehm, samotný vek napríklad nemôže niekomu zabezpečovať určité osobitné ehm, potreby, ale to, o tomto by bolo treba ešte osobitne podiskutovať. Ja by som chcela ešte uviesť jednu vec, ktorá ma v týchto diskusiách aj v rokovaniach ehm, Um, trápila tzv. interview e, to psychologická záťaž toho, ktorý vlastne vedie e, interview alebo ten rozhovor s, s migrantami, to je, to, je to veľmi silná záťaž na tieto osoby. Tieto si vyžaduje aj tiež je to veľmi ťažké viesť tie rozhovory s týmito migrantmi, jednoducho tieto osoby sú príliš zaťažené a z tohto dôvodu by som bola za to, aby eh, tam bola ešte, bol ešte nejaký sprievodca eh, toho, mm, ktorý kladie otázky, aby nebol tam teda sám. A potom je treba spolupracovať aj s UNHCR a inými e, organizáciami. E, mohol by sa teda pripraviť tzv. európsky zoznam tých bezpečných, tzv. bezpečných tretích krajín pôvodu, tak aby táto diskusia sa tiež mohla kvázi uľahčiť e, a dosiahnuť, dalo by sa určitý kompromis predseda. Ďakujem pekne teraz pán Trentafilidis, ešte pani Wikström. Ja mám len takú malú faktickú poznámku. Máme teraz neobmedzený rečnícky čas, alebo e, či môžeme, alebo môžeme urobiť aj nejaké väčšie vyjadrenie, pretože napokon si myslím, že diskusia skončí s tým, že niektorí z nás budú mať len 20 e, sekúnd a e, to nie je dosť postačujúce predseda. A samozrejme, v rámci koncepcie a práce našej sme nikdy nemali neobmedzený rečnícky čas v našom výbore. Ide o to, že hlasovanie s výborom FAM je na 12. Čiže do 12. ešte máme 15 minút, alebo nejakých 10 minút. Ehm, ale sú tu niektorí poslanci, medzi, nimi, medzi, medzi nich patríte aj vy, pani Wikström, ktorí dostanú ešte slovo a vždy sa snažíme skombinovať všetky prvky a snažíme sa byť flexibilní. Vidíte, dneska sa nám to akoby darí, tak aby sme mohli rešpektovať všetkých tých, ktorí žiadajú rečnícky čas, ale je to otázka tiež určitého samo obmedzenia sa, alebo samo, samej kontroly, kto ako dlho hovorí. E, pre e, pani spravodajkyňa. Prepačte, pán predseda, avšak e, kým sme, hovorili kým sme čakali o, na štátneho tajomníka, ja som hovorila o texte a to bolo v, na programe a myslím, že teraz sme si vypočuli štátneho tajomníka o azylovom paličku ako celku. Takže pokiaľ sa nemýlim, teraz tu diskutujeme o tomto bez toho, aby sme detálne hovorili o nejakom konkrétnom texte. Je to tak? En tout cas, le secrétaire d'État, je suis sûr, a pris note, a pris note de vos remarques. Mais en tout cas, on va écouter. Som si istý, že štátny tajomník si vypočul vaše poznámky, ale opäť si vypočujeme troch e, poslancov parlamentu, ktorí sú na zozname, kým opäť dám slovo štátu. Vidíme aj pani Keller. Takže najprv pán Tienta Filidis. Navrhujem aby ste sa obmedzili časovo vo svojom vyjadrení. O 12. sa bude hlasovať. Nemajte obavy, pán predseda. Nebudem hovoriť dlhšie než 1 minútu 30 sekúnd. Obmedzím sa na jednu poznámku. E, vychádzam z toho, čo povedalo predsedníctvo a chcem ďakovať, poďakovať predsedníctvu za to, že nás uviedlo do aktuálnej situácie, pokiaľ ide o príslušnú smernicu o tak, známu ako Qualifications Directive. Takže pokiaľ ide o ten systém časného varovania, e, zdá sa, že predsedníctvo navrhuje, že by sme sa mali odvíjať od dublinského nariadenia. Ja si myslím, že to je milné. E, hlavne pokiaľ ide o postupy hlavne v súvislosti e, s smernicou o príjmaní, mohli by sme sa síce opierať o dublinské princípy. Ďakujem. A vidíte, hovoril som menej než pol minúty. Ďakujem, hovorí pán predseda. Slova pani Fažan. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem využiť túto príležitosť hľadom na to, že máme tu vlastne pána štátneho tajomníka. Pričom ešte vo Orchide sa hovorí aj o e, falošných vízach. O tom sa v poslednej dobe dosť veľa hovorí v súvislosti so žiadateľmi o azyl z Bosny, vôbec e, na Balkáne, e, alebo z Balkánu teda prichádzajú takíto žiadatelia a objavujú sa aj v viacerých západných štátoch Európy. Čiže potrebujeme naozaj patrične kvalitné azylové postupy. Títo občania proste zneužívajú e, tie azylové postupy, ktoré im lepšie vyhovajú, majú k dispozícii lepšie bývanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže chcela by som vedieť, či ste dosiahli nejaké krátkodobé riešenie ohľadne toho, ako reagovať v prípade takýchto falošných žiadostí o azyl. Bolo by možné chrániť eh, vonkajšiu hranicu eh, na strane Maďarska proti eh, prílevu nových nezákonných migrantov z Balkánu, ako aj tých nezákonných migrantov, ktorí vlastne používajú tieto štáty iba ako transfer a proste prechádzajú nimi. Pani Malstrom, slovo. Pani Wikström, pardon. Ďakujem za slovo. Chcela by som poďakovať polskému predsedníctvu a chcem povedať, že Polsko už nie je dlh, proste nový členský štát. To už je predsa nejaký ten rok, čo tu Polsko máme. A samozrejme, je, preto je tu veľmi veľká zodpovednosť na pleciach nás všetkých, pokiaľ ide o azylovú politiku. Ďakujeme za túto iniciatívu predsedníctva a pracovná skupina sa tejto veci určite bude venovať. Chcem povedať aj toto. Keď už sa venujeme tejto konkrétnej téme azylu a aj smernici o procedúrach, o postupoch, tak predpokladám, že Cestou tejto smernice sa dopracujeme k tým správnym postupom, aj keď sa odvíjame od dublinského dokumentu. No, žiaľ, viacero vecí zastalo a sme radi, že ste ochotní sa tejto téme venovať na rade a hľadať spoločné riešenie. Lebo vidíme, že protekcionizmus a e, proste je to e, jav, ktorý rastie. Slovo má teraz pani Albrecht. Pardon. Proste iná poslankyňa hovorí o návrhu, ale žiaľ, ako vraví pani poslankyňa, nepočula som niečo konkrétneho. Hovorí sa o tom, že téma bude posunutá na pracovnú skupinu pre azyl, ale teda aký je ten kompromis, ku ktorému sa máme dopracovať? ťažko takto vysloviť nejaký názor. A zda nám to objasníte. Slovo má pán Busutilo. Ja som chcel reagovať na to, čo povedal štátny tajomník ohľadne dublinského nariadenia. Asi pred dvoma týždňami generálny advokát eh, súdneho dvora sa vydaril veľmi jasne, že krajina by nemala zasielať naspäť žiadateľa o azyl do prvej krajiny vstupu, ak tam existuje podozrenie, respektíve dôkaz o tom, že v danej krajine budú práva tejto osoby v súlade s chartou, teda môžu byť nejak porušené práva tejto osoby. Čiže keď tu išlo o to, že povedzme, že z e, Británie by sa poslal niekto naspäť do Grécka, tak práve E, advokát, generál, generálny advokát súdneho dvora hovorí, že toto by sa nemalo diať. Ale vlastne toto nesúhlas, nie je v súhľade s tým, čo v decembri 2008 navrhovala komisia. A sme vlastne už temer 3 roky od vtedy, čo tento návrh bol predložený a rada ešte stále je proste neochotná rozhodnúť o tomto. Dôsledky sú jasné. Namiesto toho, že my by sme robili svoju prácu ako zákonodarcovia, proste ostáva na nás, aby sme sa venovali konkrétnostiam o tom, ako má vyzerať ten zákon. Dublinské nariadenie nemôže zostať v tej forme, aké je teraz a treba tam do toho zaniesť určité zmeny. Ja predpokladáme, že sa dospeje v tejto veci ku nejakému užitočnému kompromisu. Predseda ďakuje. A samozrejme, pán štátny tajomník si robil poznámky a hovoríme tu o konkrétnych otázkach, ktoré sa týkajú tohto procedurálneho bodu v rámci azylového balíka. A vzhľadom na dôležitosť, ktorú Polsko, ako polské predsedníctvo pripisuje tomuto balíku, tak dávam slovo pánovi štátnemu tajomníkovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za slovo. Z tých eh, názorov, ktoré som si vypočul, eh, myslím si, eh, že veľa z toho bude aj v nasledujúcich návrhoch predsedníctva. Tak ako tu bolo povedané, vy viete veľmi dobre, tak ako ja, že dokumenty alebo právne akty, ktoré sa týkajú azylových práv, to je veľmi, veľmi ťažká cesta hľadania rovnováhy E, medzi zabezpečením e, všetkých plných práv osobám, ktoré sem prichádzajú a očakávajú, že dostanú ochranu a mať e, právo takúto ochranu dostať a my, náš máme povinnosť im to poskytnúť. Na druhej strane rovnováhy však je otázka tých krajín, ktoré zabezpečujú sú, treba zabrániť takým osobám, ktoré nemajú právo na azyl, aby tento systém jednoducho nevyužívali. Ale pritom, aby, e, pretože tých je e, určite je väč, v prípade, že ich je väčší počet. počet čiže poskytnúť im pomoc a zároveň e, s, neohrozovať samotnú bezpečnosť jednotlivých členských štátov, pretože keď tento systém bude e, zneužívaný, e, tak e, to bude ohrozovať alebo bude, zasahuje to teda aj do systému ochrany hraníc a celkové otázky bezpečnosti. Takže dosiahnuť túto rovnováhu je práve tá najťažšia úloha, ktorá súvisí s týmito právnymi aktami. Čo sa týka mechanizmu rýchleho včasného varovania, ktoré my navrhujeme, my by sme chceli, aby to bol nejaký mechanizmus, ktorý by nebol byrokratickým, ktorý by bol skôr na určitých eh, systémoch fungovania ktoré majú e, jednotlivé členské štáty v rámci spolupráce, a že by to bol taký mechanizmus, ktorý by umožnil jasne povedať, že ktoré členské štáty sú pripravené na, na väčšie migračné toky a ktoré sú horšie pripravené a ktoré takisto postupne v prípade um, schválenia toho systému rýchleho váľovania mohli by takisto pomôcť, e, pretože aj e, existujú určité sú niektoré členské štáty, ktoré jednoducho si nevedia poradiť alebo nevedia, ako e, majú riešiť situáciu, tak bolo by dobre zabezpečiť im pomoc niektorých iných členských štátov. A práve preto by sme vlastne v rámci tohto chceli navrhnúť taký mechanizmus, ten, tzv. mechanizmus rýchleho varovania. A čo sa týka nariadenia Dublin, skúmal som, aká je situácia v, tejto, v tomto právnom akte a po poslednom rokovaní rade sú hranice kompromis sú zatiaľ ešte len také hmlisté. Celkom presne nevieme, že aký, aký kompromis sa bude dať dosiahnuť. Je to všetko asi veľmi ťažké e, budeme sa teda snažiť to vyriešiť a detálnejšie, ale je tu celkom nejasná situácia. Vyzerá to tak, že systém, ktorý my navrhujeme, ktorý vlastne predpokladá využ- získavanie informácie a vyhodnocovanie situácie v členských štátoch plus pomoc členským štátom zabezpečuje e, to, že nemusí môcť byť taký členský štát, do ktorého e, budeme môcť e, pos- poslať alebo pos- posielať že, žiadateľa o azyl do iného členského štátu, pretože za takéto podmienky to, to, ne, to by nefungovalo. A čo sa týka napríklad, keď mm, azylantov v Belgicku, eh, alebo zvýšeného počtu žiadateľov azyl tu v Belgicku. Včera som eh, bol na takom rokovaní, kde E, sa riešil tento problém, kde sa bol pokus o spoločné hľadanie riešenia tohto problému a akým spôsobom by bolo treba ohraničiť e, tento jav momentálny. le... je to tak, e, hovorilo sa o tom aj bolo tam taký, bola tam taká optimistická nálada hľadiska tohto balíka. Čo sa týka kompromisov, tak ide aj o to, čo sme my navrhovali, či ide o tú smernicu o príjmaní azylantov, akým spôsobom alebo akým smerom sa chceme uberať. A to, čo navrhujeme v rámci naredenia Dublin, obe tieto otázky, myslím si, že budú konkrétne potom predstavené v remene predsedníctva, predstaví pán minister Miller 12. novembra. Thank you. We thank you. Ďakujeme vám za to, že ste prišli, že ste boli veľmi užitoční pre túto rozpravu. A teraz, keď mi dovolíte, dovolil by som si postupovať podľa návrhu jedného z koordinátorov, ktorí pracujú na azylovom balíčku. Dnes v Európskom parlamente sa koná podujatie. Claude Moraes ho spoluorganizuje, je to koordinátor pre socialistov. Červený kríž OSN, Vysoký komisár pre utečencov a Európska rada pre utečencov a azyl organizujú rozpravu a foto, výstavu o tom, ako sa eh, správame k azilantom v Európskej únii o 6. v ASP budove, koho kto máte záujem. Ďakujeme vám, pán Stachančík, pán štátny tajomník. My budeme pokračovať teraz spoločnou schôdzou výboru s výborom FAM a budeme hovoriť o správe o Európskom ochrannom príkaze. Ďakujeme vám, že zostávate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 Dear colleagues. Vážení kolegovia, ak ste všetci pripravení a aby sme sa nedožili sťažností na čas, začneme spoločnou schôdzou výboru LIBE a FAM, ktorá bola naplánovaná týmto spôsobom, že si spolu zasadnú členovia výboru LIBE a FAM. Začneme blahoželaním kolegovi, pánovi Michaelovi Gustafsonovi, ktorý je novo vymenovaný predseda výboru FAM. S výborom FAM máme plodnú spoluprácu. Vítame ho medzi nami a gratulujeme mu k jeho funkcii. Teraz dostane slovo a odprezentuje svoj príspevok. Pre, začnem hovoriť po švédsky, nebudem hovoriť celý čas po anglicky. Nož. Nož. Ako bolo povedané, je to pre mňa veľká česť venovať sa týmto otázkam, ktoré tu aj v Švedsku sme boli predkladané. A jednu z mojich eh, prvých úloh um, bolo Samozrejme, že my vlastne podporujeme rovnosť medzi mužmi a ženami a samozrejme, že to súvisí s mnohými otázkami, ktoré sú tuto riešené aj vo výbore LIBE. A Samozrejme, že čo sa týka smernic, samotnej smernice, my sa snažíme pomáhať obetiam. Snažíme sa... A čo je Dôležité je teda bojovať proti násiliu páchanému na ženách a ja by som ešte raz teda chcel poďakovať, pretože to je veľký problém spoločenský. Ehm, predseda, Veľmi vážne berieme tento, túto tematiku. Pani Ludford má slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som rada, že tu máme predsedov z oboch výboroch, ale osobne vám chcem povedať, som feministka a naozaj mi záleží na ženskej tematike, ale niekedy sa obávam, že výbor FAM a pri, pripúšťam, že nikdy som nebola členkou tohto výboru, príliš hovorí sám k sebe, sám medzi sebou obracia sa do seba. A pre mňa je veľmi dôležité, aby sme mali ženskú rovnosť ako priamu súčasť ľudských práv. Takisto mužská rovnosť tu má miesto. Ak by ste teda mohli otvoriť tému tak, aby to bolo v kontexte ľudských práv, viete, aby zahrnul každého, ktorý, ktorý, všetky názory, ktoré sú prierezovo prítomné v celom parlamente, aby ste nemali takú do seba uzavretú debatu, to by bolo výborné. E, neviem, či to je čas otvárať e, túto rozpravu o rovnosti a nerovnosti žien a pripustiť obhajcov oboch strán k slovu, ale samozrejme pán Gustavson by chcel zareagovať na tento vstup. Nuž, Neviem, ako to teda bolo predtým, ale môžem vás uistiť v tom, že pre mňa je otázka rovnoprávnosti um, nie len otázka pre ženy, ale je to otázka jednoducho demokracie a ľudských práv a tam, kde ide o ľudské práva, e, tam určite majú ženy s mužmi rovnaké postavenie, aby mohli mať rovnaký život, e, a rovnoprávny život v spoločnosti. A preto si myslím, že je samozrejme, že ja ako muž túto otázku beriem absolútne vážne. Thank you, Mr. Gustafsson. Ďakujeme vám, pán Gustafsson. A teraz ešte niekto? Ak nie, tak završíme túto dlhú diskusiu o Európskom ochrannom príkaze. Mm, mali sme, vedomali sme mnoho času a energie prostredníctvom spoločnej práce výboru FAM a LIBE a prekonali sme mnohé prekážky na ceste, ale úspešne. A odviedli sme prácu. Chcem pochváliť pánu, pani Romero López a Jiménez Besernil Barrio, ktoré sa podielali podstatným dielom na tejto práci a chcem, chcel by som poďakovať aj pána Eciu Perilla, ktorý je tu ako zástupca právnych, právnej služby, ktorý spolupracuje s výborom LIBE a ktorý sledoval celú túto tematiku od začiatku až doteraz. Nedávno ho vymenovali za sudcu Európskeho súdneho dvora a je tam vo funkcii služby, ktorá pracuje aj pre Európsky súdny dvor v občianských záležitostiach. Gratulujeme vám k tejto, vaše, k tejto vašej novej funkcii a som rád, že ste mohli prísť a že ste tu s nami. Takže si vypočujeme spravodajkyne Pani Romero, nech sa páči. Ak si želáte vyjadriť sa ešte pred hlasovaním, nech sa páči. Áno, pán predseda, pretože dnes je veľký deň pre ženy, pre európske ženy. A je to veľký deň aj pre cestu ku spravodlivosti, ktorú v Európe chceme. Chceme, aby Európa bola e, zónou a priestorom bezpečia a spravodlivosti a to je dôvod, prečo môžeme mať ochranný príkaz pre všetky obete, hlavne pre ženy, ale nie len pre ženy, aj pre deti a pre všetkých tých, ktorí sú predmetom agresie. Čiže dnes chceme naštartovať mechanizmus, ktorý by pre Európu mohol znamenať veľký krok vpred. A preto chcem poďakovať aj španielskému predsedníctvu, ktoré v roku 2010 spustilo túto iniciatívu a potom ďakujem aj dvom ďalším členským štátom, ktoré sa podielali na tejto iniciatíve a dnes ďakujem aj polskému predsedníctvu, pretože vďaka polskému predsedníctvu vlastne teraz pristupujeme k hlasovaniu. A že teda dúfam, že Európsky ochranný príkaz potom nakoniec v plnej miere bude realitou. Ten, tá posledná prekážka sa prekonala vďaka polskému predsedníctvu, pretože tento ochranný príkaz by sa bol mohol vlastne pozastaviť až dovtedy, kým by sa bolo prejednalo niečo iné, čo navrhovala komisia v súvislosti s občianským právom. A našťastie polské predsedníctvo vlastne dosiahlo, že Európsky ochranný príkaz sa stane realitou a preto verím, že dnes našťastie vďaka tomu rozhodnutiu sme dospeli k tomu, že naozaj je to naliehavé, aby sme predišli každému možnému úmrtiu a ďakujem ešte raz polskému predsedníctvu. Ďakujem pani Romero a pani Jiménez Bersiel za FAM. Ďakujem pekne, pán predseda. Hm, ako všetci viete, Európsky ochranný príkaz prešiel ozaj ťažkou cestou a preto pre nás všetkých je to veľký deň a sme hrdí na to, akú prácu sme vykonali. Toto je aj veľký deň pre obete, pre všetky obete. My vieme, že tento ochranný príkaz e, sa bude týkať aj mnohých žien. A vieme, že tá myšlienka ochranného príkazu vlastne vzýšla aj preto, aby sme chránili aj ďalšie skupiny ľudí, nezletilé deti, obete terorizmu a tak ďalej. Proste, či tou obeťou je muž alebo žena, proste takéto osoby si zasluhujú ochranu. Takže teraz tu chceme E, chrániť obete aj cestou legislatívy. A vlastne cítili sme tu veľký nedostatok ochrany zo strany zákona. A teraz vďaka komisie, ktorá prišla s týmto balíkom na ochranu obetí, sme začali. A verím, že teraz sa dopracujeme k tomu, že obete dostanú to, čo si zaslúžia, čo im patrí. Dôstojnosť, ochrana a spravodlivosť. Ďakujeme aj polskému predsedníctvu za veľký kus vykonanej práce a chcem poďakovať aj sekretariátu. Ďakujem aj pani spravodajkyni, skutočne sa nám veľmi dobre s ňou spolupracovalo a ďakujem aj tieňovým spravodajcom, teda Myslím, že teraz my všetci, poslanci oboch týchto našich výborov, môžeme byť spokojní s výsledkom práce. Ďakujem. Ďakujem. Ako sa povedalo, toto je veľmi dôležitý bod. Je to kľukatá cesta, ktorá viedla k Európskemu ochrannému príkazu a zároveň je to zásadný príspevok k oblasti slobody a spravodlivosti a bezpečnosti, ktorú budujeme podľa Lisabonskej zmluvy a podarilo sa nám vyslať jasný signál európskym občanom, že sme tu a staráme sa, záleží nám na ich právach, bezpečnosti, ochrane a najmä nám záleží na tých najzraniteľnejších, tých, ktorí boli obeťami zločinu, tých chceme chrániť. A táto veľmi dôležitá iniciatíva, ktorú odštartovalo španielské predsedníctvo, teraz vchádza do poslednej fázy a ideme hlasovať. Mali by sme to osláviť. A je to iba jedno, jediné hlasovanie, pravda. Tak mi to povedali. Takže myslím, že by sme mohli iba zdvihnúť ruky, alebo chcete hlasovať elektronicky? Dvihnu, dvihneme ruky, alebo si to overíme. Kto chce si to overiť elektronicky? Myslím si, že ten elektronický e, spôsob nám bude nápomocný. Začíname hlasovať. Otváram teraz hlasovanie. Hlasovanie beží. Teraz končím hlasovanie. Ukončené. Ďakujeme vám. Úžasné. Naozaj krásne. 55 za 0 proti 0. Ľudí sa zdržalo. Veľmi pekne vám ďakujem. Pán Gustafsson, tešíme sa že podobne úspešne budeme spolupracovať s výberom FAM. Ďakujem. It's always the same story with this, with this milk bowl.